Man sollte normalerweise Vážne eh, kolegovia, eh, myslím si, že už sme vyčkali mm, zvyklých 5 minút predtým, ako eh, budeme pokračovať v schôdzi. Chcela by som úprimne privítať predstaviteľov tajvanskej vlády v Bruseli. Pricestovali sem naučili získanie informácie ohľadom inštitúcií mm, oblasti politiky Európskej únie. Srdečne vás eh, vítam eh, vo výbere pre kultúru a dúfam, že váš pobyt v Bruseli bude zaujímavý a získate veľa informácií. A teraz budeme pokračovať. Je to pod programu OSE predstavenie štúdie eh, vzdelávania a mládež Európskej únie, aktuálne výzvy a perspektívy pripravená organizácia Rend Europe a druhá štúdia kultúra a kreatívne hospodárstvo Európskej únie. E, dôležité body budúceho vývoja, výzvy a možnosti, e, ktorú pripravila organizácia Care European Affairs and PPMI. Predtým však vystupí pán Leisenmann, e, vedúci tematického odboru, ktorý bude hovoriť o úlohe tohto odboru o tom, ako e, vo svojej činnosti podporujú e, náš výbor. Máme tu veľa nových členov, ktorí musia vedieť, akú značnú podporu e, dostávame z vášho odboru a odovzdávam vám slovo. Ďakujem pekne za to, že ste prišli. Máte k dispozícii zhruba 7 minút. A prípade, že vyvstanú otázky, môžete ich klasť priamo pána rediteľovi, ale mm, hlavným cieľom je dnes ehm, prezentácia štúdie. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, som veľmi vďačný za túto možnosť stručne oboznámiť vás e, tematický odbor B. Ešte než vypočujeme si tieto dve štúdie, E, títo odbory boli e, e, založené v roku 2004, aby doplnili činnosť sekretariatu v oblasti výskumu a odbornej skúsenosti. Všetky výbory sú určitým spôsobom napojené na tematické odbory. Títo zrkadľujú administratívnu štruktúru výborov, ako môžeme vidieť na prvej priesvitke. V prípade tematického odboru B E, štrukturálna politika, výbor, e, politika pre e, súdržnosť, to je výbor TRAN, REGI a ostatné, vrátanie kult. Poskytujeme e, výskumné služby, odborné skú, skúsenosti e, e, jednotlivým štruktúrom a nie jednotlivým e, e, poslancom. Je to hlavný rozdiel medzi nami a Mm, odbormi, ktoré reagujú na jednotlivé požiadavky poslancov. E, zaoberáme sa výskumom e, individualizovaným na potreby výboru e, pre kultúru. V ideálnom prípade je to užitočné z hľadiska prijatia politických rozhodnutí. Napríklad pomáhame vysvetliť rôzne právne, ekonomické a iné otázky pomáhame pri transponovaní, implementácii a zabezpečení plnenia pravidel Európskej únie. E, e, Riadime svoj rozpočet a máme interakciu s odborníkmi a výskumníkmi v celej Európskej únii. Odborné skúsenosti, ktoré dávame vám k dispozícii, e, môžeme popísať tým, e, že e, zdôrazňujeme e, aktivitu, čiže hovoríme o rôznych scenároch, možnostiach, odporúčaniach v sfére politiky, ktoré by mohli byť užitočné pre činnosť výboru. Tiež sa snažíme poskytovať odborné skúsenosti, ktoré odzrkadľujú strategické priority výboru. Veľmi dobre si uvedomujeme, že častokrát riešime politicky citlivé otázky, a práve preto zdôrazňujeme transparentnosť, objektivitu a nezávislosť. Usilujeme sa naplniť tieto ciele e, formou starobacieho konania. Častokrát e, zverejňujeme výzvy na prekladanie ponúk, e, vyberáme našich dodovateľov vo forme konkurzu, máme hodnotece výber a tam na čele stoja nezávislí E, e, pracovníci, ktorí sú povinní konať nezaujato. Takisto e, objednávame expertné posúdenia a používame nástroje, ktoré odstraňujú plagiat naše odborné skúsenosti poskytujeme v rôznymi formami. Máme krátke materiály, informačné materiály a robíme hĺbkové analýzy a štúdie. Prakticky všetky naše štúdie sa pripravujú v angličtine a sa zverejňujú iba v angličtine. Súvisí to s tým, že e, prekladateľské kapacity príslušných služieb sú obmedzené a Napriek tomu je e, jasné, že v prípade e, mimoriadne dôležitej štúdie môžeme požiadať o preklad do viacerých jazykov. Takisto pripravujeme súhrny našich štúdí vo viacerých jazykov. Okrem toho organizujeme e, workshopy, e, e, prezentácie expertov a briefingy. A odborné skúsenosti, ktoré dostávate od nás, sa dávajú k dispozícii buď vo vnútri parlamentu, to predkladajú naši spolupracovníci, ale musím zdôrazniť, že pre výbor pracujú iba dvaja pracovníci, pani Iskra a, a ešte ďalšie, takže je to istým spôsobom obmedzené. To znamená, že gro odborných skúseností nám poskytujú e, externí experti, ktorých získavame e, formou verejného obstarávania. To má tú e, výhodu, že máme prístup k skutočným odborníkom, avšak je tu aj tá nevýhoda, že to si vyžaduje značný čas. Ak sa pozriete na túto presvitku, zistíte, že najprv ko- e, koordinátori výboru nám poskytujú mandát, aby sme rozbehli verejné obstarávanie. To trvá 1,5 až 4 e, mesiace. Potom 6 mesiacov majú k dispozícii výskumníci na svoju prácu, potom 1 až 2 mesiace trvá e, kvalita kontroly, kontrola kvality, prepačte, a preklady a to znamená, že e, od rozhodnutia koordinátorov do prezentácie vo výbore e, môže trvať 4,5 až 12 mesiacov. Je samozrejme, že všetky naše e, výsledky sú verejne dostupné, sú k dispozícii na internete. Sme na internete, sme na webovej stránke výboru Kolt, máme vlastný blog, sme k dispozícii na Twitteri máme eh, eh, elektronické výstupy a máme tak tiež aj tlačené materiály v knižnici. Veľmi stručne eh, spomeniem, čo všetko sme urobili počas ostatného obdobia. Pripravili sme viac ako 40 štúdí pre výbor pre kultúru, napríklad mobilita umelcov, E, e, smerom k e, európskemu politickému rámcu nová generácia Erasmus+, Plus a jednotný digitálny trh. Taktiež sme organizovali 5 workshopov, napríklad ochrana neplnoletých detí. Urobili sme viaceré ďalšie štúdie a informačné materiály. Teraz ukončili sme dve ďalšie štúdie, ktoré o chvíľu budú prezentované. Pokiaľ ide o budúcnosť, Rád by som spomenul, že teraz začíname premýšľať o tých štúdiách, ktoré by sme chceli objednať v prvej polovici nasledujúceho roku. Tento proces by mal byť ukončený v novembri, eh, decembri, aby sme vedeli vyčleniť prostriedky. Našim cieľom je eh, využiť eh, disponibilný rozpočet rozumne, efektívne, aby to bolo v súlade s prioritami výboru aby sme vytvorili pre vás pridanú hodnotu. A preto by som vás chcel vyzvať, aby ste nám poskytovali eh, nejaké informácie prostredníctvom vašich politických skupín, čo sa týka vašich priorít. A teraz by som eh, týmto ukončil svoje vystúpenie. Ďakujem za pozornosť, ďakujem veľmi pekne, pán Litzelman, za úvodné slovo. Eh, No, už dlhšiu dobu váš odbor poskytuje veľmi vzácnu podporu pre náš výbor. Tak, eh, takisto dúfam, že tak tomu bude počas ďalšieho funkčného obdobia. Teším sa na našu spoluprácu. Pýtam sa kolegov, či máte nejaké otázky na predstaviteľov eh, tematického odboru, než eh, si vypočujeme prezentáciu štúdií. No, myslím si, že neskôr budeme mať e, možnosť pre otázky. A teraz dve oznámené štúdie, ktoré sme objednali počas uplynulého e, legislatívneho obdobia. E, Dostaneme teda e, materiál na premyšľanie ohľadom priorít e, nášho výboru pre ďalšie e, legislatívne obdobie. Najprv vyzývam pani Axel Devo a pani e, Fej Dankerli z Rand Europe, Srdečne vítajte. E, Približe nám e, významné body svojej štúdie ohľadom vzdelávania a mládeže v Európskej únii, súčasné výzvy a budúce perspektívy. Budeme hovoriť o rôznych scenároch v oblasti vzdelávania a mládeže. Budeme hovoriť o tom, aké politické e, dôsledky budú mať tieto scenáre. Budeme hovoriť o možnostiach a dôsledkoch jednotlivých scenárov o tom, ako vzdalovať existujúce e, e, výzvy, ako využitíme e, existujúce možnosti. Takže ďakujem pekne, vážené kolegyne, za to, že ste sem prišli. Nemali by sme mať túto prezentáciu dlhšie ako 15 minút, aby zostal priestor na otázky a diskusiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pekné popoludne. Ďakujem pekne za to, že ste pozvali Rand Europe poskytli nám možnosť prezentovať našu štúdiu. Prostredníctvom tejto prezentácie pokúsim sa vysvetliť, čo všetko sme urobili, prečo sme to urobili, ako sme to urobili, aké sú naše e, zistenia. Využili sme neobvyklý prístup e, v súvislosti s e, politikou pre mládež a vzdelávanie niektorí z vás eh, budete môcť počuť o týchto snérach po prvý raz a mm, pokúsim sa vysvetliť, ako fungujú tieto scenáre a prečo sú v, tom, v tejto súvislosti dôležité. Myslím si, že v tomto výbore súhlasíme s tým, že politika pre mládež a vzdelávanie eh, je dôležitá pre mm, budúcu prácu v spoločnosti. Takisto ťažko eh, sa predvída a predpoveda budúcnosť Avšak musíme sa pokúsiť, e, ako asi bude vyzerať budúcnosť a ako e, jednotlivé politiky to budú tvoriť. Takže e, je dôležité, aby poslanci vedeli, ako sú platné ich rozhodnutí Mm, e, robíme rôzne scenáre ohľadom možných e, zmien počas sledujúcich 10-15 rokov. Zohľadňujem nielen oblasti vzdelávania, ale socioekonomické faktory, technologický vývoj, to, ako to môže ovplyvniť spoločnosť do budúcnosti hodnotíme dôsledky jednotlivých scenárov na rôzne e, e, e, varianty politiky. Ako k tomu pristupujeme? Najprv sme urobili analýzu zásadných dokumentov akademickej literatúry, aby sme identifikovali hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú vzdelávanie. Napríklad také faktory ako zmeny HDP, ktoré ovplyvňujú vzdelávanie a opačne Analýza literatúry umožnila nám e, navrhnúť rôzne varianty politiky. Využili sme štrukturovaný prístup, aby sme vypracovali jednotlivé scenáre na základe rôznych predpovedí jednotlivých faktorov. Uvedl, uvedla som e, taký faktor ako HDP a teraz e, chápeme, že HDP v čase môže rásť alebo stagnovať a to naznačuje neistotu ohľadom budúcnosti. Ďalej analizujeme súlod medzi jednotlivými prognózami. Ak sa vrátime k príkladu HDP, či je možné predstaviť si situáciu, aby sme mali raz HDP a stagnáciu v oblasti e, vzdelávania. E, potom dostávame e, scenáre budúceho vývoja Mhm, potom testujeme jednotlivé varianty eh, politiky eh, vzhľadom na štyri scenáre a pokúšame sa zistiť, ako eh, sa to prejaví pri každom scenári. Ak sa pozrieme na rôzne varianty politiky, identifikovali sme 5 takýchto možností, také, analyzovali sme širšie možnosti a to z toho dôvodu, že chceli sme zistiť, nakoľko je to relevantné do budúcnosti, bez ohľadu na konkrétnu budúcnosť. E, druhý dôvod, chceli sme, aby e, tieto možnosti boli uplatniteľné e, v celoštátnom alebo regionálnom kontexte únie. Tieto 5 možností nie sú vyčerpávajúce, pretože vieme si predstaviť aj ďalšie a nie sú navzájom vylučujúce. To znamená, že nemusíte si zvoliť iba jednu z nich. V ideálnom svete by sme implementovali všetkých 5 možností. Stručne ich približím. Prvá možnosť je personalizácia e, e, vzdelávania s tým, aby všetci študujúci mali prístup e, k vzdelávaniu podľa svojich potrieb na rozdiel od nejakého jednoletého prístupu. Druhá možnosť je väčšie dôraz na digitálne vzdelávania s tým, aby sme zahrnuli e, e, všetkých e, do tejto transformácie smerom k digitalizáciu, aby sme získali aj tých jednotlivcov, ktorí sú vyločené zo vzdelávania a práca. Tretia možnosť je investovanie hneď v útlom veku, aby sme čím skôr zabezpečili vzdelávanie odbornú prípravu aby sme e, sa vyhli e, stálejmu znevyhodnotiu. Potom socioemocionálny rozvoj, e, tzv. jemné zručnosti s tým, aby jednotlivci mohli byť plnohodnotnými pracovníkmi alebo aj študentmi do budúcnosti. Piatá možnosť posilnenia vzdelávania odborné prípravy učiteľského zboru, aby eh, mohli eh, byť dôležitým faktorom realizácií akýchkoľvek eh, oblasti politiky. A teraz vrátime sa k jednotlivým scenárom. Naše štyri scenáre, štyri možnosti, ktoré zahrňajú aj extrémne podmienky. Tieto scenáre hm, sa odlišujú navzájom podľa hlavných hybných síl nielen v oblasti vzdelávania, ale aj e, s prihľadnutím na sociálne-ekonomické faktory. E, budeme prezentovať jednotlivé scenáre individuálne a budeme zistiovať, nakoľko sú v súlade s jednotlivými možnosťami politiky. To je scenár fragmentovanej Európy, zosoladenej Európy, Európy E, e, Európy, ktorá e, váha, a Európa, ktorá sa správa ako pstros. Skúsme, sa predstaviť, skúsme si predstaviť v roku, v roku 2035 prvý scenár, fragmentovaná Európa. Podľa tohto scenáru systém vzdelávania zlyhal a neumožňuje jednotlivcom zúčastniť sa mm, e, trhu práce na digitál, v digitálnej hospodárstve. E, dokážu to urobiť iba ľudia, ktorí sú finančne zabezpečení. A e, teraz musíme zistiť, ktorá z možných politik by mohla vyústiť do tohto scenára. Druhý scenár, zosúladená, harmonizovaná Európa, v tom prípade hlavný dôraz sa kladie na vzdelávanie, je prioritou rozpočtovania, Dôraz sa kladie na to, aby bol e, systém e, komplexný, aby zohľadňoval potreby, potreby trhu práce, e, aby e, výsledky e, vzdelávacieho systému boli v súlade s potrebami trhu, aby e, politika bola inkluzívna. Tretí scenár, e, pomalá, váhavá Európa, podľa tohto scenárov digitalizácia mm, e, práce má pozitívny e, vplyv, ale rastie nezamestnanosť a ľudia sú znepokojení ohľadom budúcnosti. Tento scenár zodpoveda e, politike, ktorá zdôrazňuje staršiu generáciu a ktorá reaguje na potreby trhu práce a nie kladie dôraz na prípravu mladej generácie na prácu budúcnosti v rámci tohto scenára mm, mm, vzdelávací systém je ovplyvnený zmenami na trhu práce, avšak eh, reagovanie na tieto potreby je podstatne pomalšie než tie zmeny, ktoré prebiehajú eh, na trhu práce v súvislosti s digitalizáciou. Štvrtý scenár. Eh, Európa ako pštros. Podľa tohto scenáru Mm, politika v oblasti vzdelávania eh, je považovaná za kľúčovú a venuje sa dostatok finančných prostriedkov, avšak eh, spolupráca medzi členskými štátmi upadá a vzdelávací systém eh, jednotlivých štátov funguje izolovanie. Z dlhodobého hľadiska táto situácia nie je dlhodobo udržateľná. Tento scenár je v súledi s nerozhodným E, uplatnením e, e, existujúcich možností politiky. Tu vidíme, akým spôsobom jednotlivé možnosti politiky by mohli byť kompatibilné s budovaním budúcej Európy, tak ako to zodpovedá jednotlivým scenárom. Nehovoríme vám, europoslancom, o tom, čo treba urobiť, avšak sa snažíme vysvetliť, akým spôsobom vaše zásadné rozhodnutia môžu ovplyvniť budúci vývoj Európskej únie a existujúca neistota sa týka mm, možnosti počas nasledujúcich 15 rokov e, toho, aká politika je úspešná a bude závisieť od toho, čo všetko chce dosiahnuť váš výbor. E, ja uvedomujem, že vy musíte tomu to pochopiť, aby ste videli, ako dokážeme ovplyvniť budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže sa chcem spýtať, či máte otázky. Nech sa páči. Budem veľmi úprimná, otvorená. Ešte presne neviem, čo nám chcete touto štúdiou povedať. Nie je mi to celkom jasné. Takže som troška z toho prekvapená. Povedala by som, jedným z tých cieľov štúdie bolo poskytnúť obraz toho, aká by mohla byť situácia a uviesť scenáre, ktoré ukazujú, ako by mohla budúcnosť vyzerať a ako by mohli vyzerať e, tieto možnosti. Je to naozaj o interakcii, ktoré možno urobiť teraz a ako by mohli vyzerať, keď sa budú implementovať v najbližších 10-15 rokoch. Nie sú to nejaké odporúčania o tom, čo by mal te, k tomu, čo by mal tento výbor robiť. Nebola to nejaké odporúčanie politiky. chcem k tomu doplniť, takže ide tu o ten prípad, aby ste videli určitú možnosť alebo budúcnosť a politické možnosti a tu vidíme aj to, čo možno znamená aj určité rizika, Ide o to, aby ste mali nástroj na preverovanie nejakej politiky a videli, čo to prinesie. Lebo sú aspekty, ktoré vy môžete ako tvorcovia politik ovplyvniť. Viete posúdiť potom, aký to bude mať dopad v budúcnosti a viete takto posúdiť, posúdiť, čo treba spraviť preto, aby ste dosiahli svoj cieľ. My vám chceme dať nástroj, ktorý vám umožní lepšie pochopiť nejakú politiku, ktorú chcete sformulovať, aby ste ju lepšie prispôsobili tejto situácii. Milan? Zver? Ďakujem. Ďakujem vám za vašu prácu a za výsledky vašej štúdie, ktoré ste tu prednesli. Je to veľmi dôležité pre túto našu politiku. Je to aj určitý fakt, ktorý nám ukazuje, že žijeme v rizikovej spoločnosti a že je veľmi náročné uviesť, akým smerom pôjde e, ďalší vývoj. Napriek tomu sú dnes veľké rozdiely medzi orientáciou, medzi lavicovými a pravicovými stranami. Dôležité je, aby tí, ktorí realizujú napríklad politiky v oblasti školstva, aby vedeli, akým smerom sa má vyvíjať školstvo, a, lebo budú poznať dopady. Dnes sme v takej situácii, že musíme povedať, že e, celý systém školstva prehráva a pritom školstvo je stále dôležitejšie tí, ktorí majú deti, vnúkov, vedia a vidia, koľko znalostí, vedomostí, informácií deti získavajú z webu mimo školy. A škola sa stane podľa mňa takým doplnkovým e, nástrojom vzdelávania. A toto nenastalo. Školské systémy sú zasiahnuté týmto vývojom a systémy vzdelávania sú v niektorých krajinách veľmi zle prispôsobené novým výzvam. Preto je dôležité, aby sme mali európske mechanizmy, európske inštitúcie, ktoré pomôžu lepšie orientovať, e, naformulovať politiky. Máte ešte, prosím, otázky? Možno by sme sa mohli ešte zaoberať aj výsledkami štúdie podrobnejšie, ale ešte sme to nestihli teraz, pani Anderson. Tak pán Frankovský. Ďakujem za vašu prezentáciu. Mám otázku. Náš výbor sa už viackrát žiadal implementáciu mediálneho vzdelávania a digitálnu gramotnosť do škôl. Aká je situácia tento rok? Myslíte si, že by to malo byť povinné, povinnou zložkou vzdelávania? Ďakujem. Krátka odpoveď na to je áno. To je môj názor výskumníka na základe výskumu, ktorý som ja robila, ale nie je to súčasťou tejto štúdie. Ďakujem veľmi pekne za vašu štúdiu. Mám otázku k samotnej štúdii. Musím povedať totiž, že ja som sám nepochopil celkom dobre, čo nám chce táto štúdia povedať. Chcem mať len istotu, že to dobre chápem. Vy ste tu mali najprv scenáre o tom, kam to smeruje a potom tu bola otázka, aká politika sa zvolí podľa toho, aký scenár sa zrealizuje. Alebo je to naopak? My ako výbor totiž skôr potrebujeme formulovať politiku, Nie je to teda tak, že vy by ste nám mali povedať, že ak chceme napríklad, ja mám prioritu zjednotená Európa, tak študenti by mali byť nasmerovaní k digitálnemu učeniu a podobne. To je to, čo ste nám chceli povedať, že ako my, ako výbor môžeme formu- vytvárať, formovať budúcnosť Európy? Takže tento scenár nie je tak, že máte nejaký preferovaný scenár. My si myslíme, že budete mať víziu, čo chcete, aby vzdelávací systém mal za výsledok. Takže tie scenáre vychádzajú z toho, že máte taký súbor možnej budúcnosti, možných budúcností, podľa toho, čo sa stane vo vzdelávacom systéme alebo v celej spoločnosti a samozrejme v tejto krátkej prezentácii vám nemôžeme uvieť všetky detaily štrukturovanej analýzy na budovanie scenárov. To neťaháme len tak zo vzduchu. Ide tam aj o to, že čo sa e, tu stretáva vzdelávanie, politika zamestnanosti, ekonomika podobne a potom sme vybrali určité alternatívy politik, ktoré preverujeme, aby sme zistili, ako fungujú v týchto rôznych scenároch. A v mnohých prípadoch musíme urobiť kompromisy, či už z hľadiska financovania alebo iného aby sme dokázali dosiahnuť čo im zosúladenú Európu, ako vy chcete? E, môžeme predpokladať, čo bude o 15 rokov. To nevieme ešte presne, ale môžeme uvažovať o tom, aké opatrenia potrebujeme na to, aby bola politika úspešná. Čo ja viem, potrebujeme spoluprácu s lajkami v oblasti e, vzdelávacej politiky, a mnohé ďalšie otázky, aby sme treba vyriešili otázku financovania. Takže jednoducho musíme vedieť, aké možnosti prináša tá, ktorá politika v tej neistej budúcnosti. Napríklad chceme mať inkluzívne digitálne vzdelávanie, tak potrebujeme vedieť, čo to znamená v skutočnosti. Máme vôbec takéto zdroje, máme takúto infraštruktúru, máme takú odbornú prípravu učiteľov to mm, smerujeme k tomu, aby ste sa nad tým zamýšľali, keď sa budú takéto veci implementovať. Alebo možno bude nedostatok učiteľov v triede a tak ďalej, lebo nemáte peniaze na nich a podobne. Neviem, či som odpovedala na vašu otázku. Ja chcem ešte povedať, že pokiaľ ide o to, ako využiť túto štúdiu, tak môžete to aplikovať na možnosti jednotlivých politík a pozrieť sa na to, ako by to mohlo vypozerať, ako by tie scenáre mohli vyzerať. Každý ten scenár zo štúdie vás upozorňuje na to, čomu treba venovať pozornosť, ak sa rozhodnete pre tú ktorú cestu, podľa toho, aký výsledok chcete dosiahnuť. Dá sa to zobrať aj inak, opačne môžete formulovať svoj výsledok a potom uvidíte, ktoré politické možnosti, ktoré možnosti politiky tej ktorej sú vhodné na dosiahnutie tohto cieľa. Pani Fox? Vy ste vysvetlili, že sú neutrálne veci a tieto scenáre je dosť jasné, ktorý chcete, aby sme si zvolili. Aj ten na Názov naznačuje, že Aligned Europe, zosúladená Európa, lebo ostatné možnosti sú fragmentácia a podobne. Takže mne sa nezdá, že to je nezaujatý postoj. Vy ste sa už dopredu rozhodli, ktorou cestou ísť. A vy hovoríte o zosúladenej Európe, čo je skôr federálna Európa a to nie musí s tým každý súhlasiť. Alebo keď si zoberiete Dikobrazia, Brazia, pardon, e, pštrosia politika, ktorá vedie k izolacionizmu a podobne. Takže možno je to skôr ale pre mňa otázka silných národných štátov a aby sa obyvatelia eh, jednoducho rozhodli, čo chcú. Preto to, prečo to vnímate ako negatívnu eh, eh, cestu, keď to môže byť dobrý prejav demokracie. UK síce nebude členským štátom, ale nevadí. Čiže tá štúdia nie je neutrálna. Vy hovoríte, že všetko je inkluzívne a pekné, ale pritom to vôbec tak nie je. Je to temné. Ja som Britka v, Brexitu, v Brexite, možno som nepočula otázku. Myslím, že ste išli troška priďaleko v tom, čo sme hovorili. Jediná vec, ktorú môžem povedať, je, že a som 200% presvedčená, že prieskom sme robili nestranne. Úmysel náš je v záveroch byť neutrálny. Som otvorená kritike k názvu týchto scenárov a môžeme e, sa baviť o tom, ako zmeniť tieto názvy, tak aby boli neutrálnejšie. Chcem sa spýtať, či sú ešte ďalšie otázky, pani Andersen? Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu, ale myslím, že treba jasne povedať, že viacerí poslanci sú tu a nevedia celkom presne, čo ste nám týmto chceli povedať. To, čo mňa najmä irituje, je, sú práve tieto štyri scenáre, ktoré tu navrhujete. Pre mňa tu vzniká otázka, jednotlivých týchto aspektov, čo pod tým vlastne chápete, čo si mám pod fragmentovanou Európou predstaviť. A tak, ako to tu ja teraz čítam, fragmentovaná Európa znamená, že nezamestnanosť vstúpne a tak ďalej. Ale čo vás vedie k týmto záverom? Európa, EÚ, EU, neexistuje až tak dlho. To by bola moja predstava fragmentovanej Európe, že EU ešte nedorasla do superštátu, ale aj keď Európa nebola ešte zjednotená v týchto inštitúciách, nemohli sme povedať, že všetky európske krajiny mali klesajúci hrubý národný produkt alebo rastúcu nezamestnanosť. Vždy to kolísalo, takže to, čo mne nie je jasné, je, čo si mám pod týmto vlastne predstaviť, pod týmito štyrmi scenármi. To by ste možno mohli vysvetliť a povedali nám niekoľko kľúčových vecí, aby sme vedeli, o čo tu ide. A potom tu je ten ďalší záver, o ktorom tu hovoríte, tie ukazovatele, prečo to v tomto scenári stúpa a len v tomto scenári to môže byť, to mi vôbec nie je jasné. Chcem tu ešte upozorniť aj na názov štúdie. Nie je to retrospektíva minulosti európskych štátov, ale je to štúdia o súčasných výzvach a budúcich vyhliadkách. Čiže je to cesta vpred. A e, autori štúdie sa zaoberali rôznymi možnými scenármi, ako by mohol ísť vývoj Európy ďalej. Vychádzali z údajov ktoré použili v tejto štúdii a takto vytvorili štyri možné scenáre budúceho vývoja. Yeah ide o to, ako sme prišli k týmto scenárom. Začali sme s 28 faktormi vzdelávanie a rôzne ekonomické premenné. Tie sme si zobrali a Vybrali sme tie pomocou expertov, aby sme zistili, ktoré majú najväčší vplyv a najviac na seba e, vplývajú. Mali sme expertov, ktorí urobili skóre priority a zistili sme, že v mnohých oblastiach je veľa neistoty, tak sme robili tieto projekcie, ktoré hovoria o tom, že niečo bude pokračovať, klesne, vzrastie. Pozerali sme sa na rôzne vzťahy Použili sme potom analytický software na tieto scenáre. Nie je to stiahnuté zo vzduchu, je to výsledok konzistentnej práce s údajmi a expertného vstupu. A preto nikdy nikoho nepotešíme, že sú to hlavne extrémne prípady. My sme si vybrali tie najzaujímavejšie scenáre, aby sme preverili možnosti jednotlivých politik ako by to vyzeralo, keby sme mali zosúladenú, zjednotenú Európu? Ako by to vyzeralo, keby sme mali fragmentovanú Európu? Alebo čo sa stane so ženami na pracoviskách a s rôznymi demografickými sektormi, s mladými ľuďmi, starými ľuďmi? A Takže tu sme sa snažili preveriť mnohé možnosti politík a pozerali sme tu rôzne faktory, ktoré sú dôležité. Snaž, keď si máme možnosť len takéto malej fotografie, tak sa zameriavate na tie názvy, ale pritom je to oveľa zložitejšie a zaoberali sme sa tým, čo sú tie najkľúčovejšie faktory, najdôležitejšie faktory. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím tu ďalšie otázky. Pani Anderson, na moju otázku ste neodpovedali, takže ja neviem, čo znamená fragmentovaná Európa. Možno by ste nám to mohli stručne vysvetliť. A aký dopad by to malo, tento dopad mi tiež nie je jasný. Ja som tu napríklad uviedla to, že to nie je tak, že vo všetkých európskych krajinách by nezamestnanosť klesala, keď nebolo EÚ. Jednoducho to sa nedá logicky dosledovať. Mohli by ste mi ešte toto vysvetliť? So, um, about the title pokiaľ ide o samotný názov. Mali sme na mysli sociálne e, fragmentovanú Európu. Tu rozlišujeme medzi fragmentovanou Európou a sociálne fragmentovanou Európou. Dúfam, že tým som e, zodpovedal vašu otázku. Prepačte, a doplním Rozhodli sme sa, že budeme to hodnotiť na celej európskej e, úrovni, budeme e, analyzovať jednotlivé varianty. Máme v správe konkrétne príklady toho, ako e, sa môžu vyvrbiť jednotlivé scenáre v jednotlivých štátoch, členských štátoch, ale vo všeobecnosti a to vysvetľujú popisy samotných scenárov keď hovoríme, že ide o zvýšenie zamestnanosti, netvrdíme, že to bude po celej Európe. To by nebolo rozumné ani tvrdiť. Takže e, uvedomujem si, že sú tu pohyby medzi členskými štátmi, e, uplatňuje sa tu migrácia, je tu úloha technológií, automatizácie, ktorá sa nasadzuje nerovnakým tempom. Samozrejme, uvedomujem si, že budú regionálne e, rozdiely, je dostatočne komplikované e, analyzovať to na úrovni celej únie. E, Existuje určitá hierarchia neistoty. E, môžeme povedať, že v jednej krajine to bude vyzerať takto, v druhej pravdepodobne iné, takže nejakého zmysluplne to nevieme dať dohromady. Sústredíme sa na celú, celú Európsku úniu, hovoríme o primerných hodnotách, a samozrejme, jedné regióny, e, niektoré regióny budú na tom lepšie než iné. Chcel by som pokazať na to, že otázku, ktorá e, ste povedali e, na strane 160, potom jednotná Európa, je tu veľa tých stran. Julie Ward som e, vďačná expertkám. E, ďakujem pekne za to, že ste využili služby e, ľudia, ktorí študovali na univerzite. Si musí uvedomiť, že musíme mať prísny prístup k našej práci a mali by ste vedieť obhajiť vašu prácu. Ďakujem, že ste sa dnes za to pokúsili. Ja som svojho času podnikala a chápem to tak, že podniky musia plánovať rôzne scenári aby e, zmiernili e, budúce problémy, e, s, ktorými sa môže stretnúť ich podnik. Takže snažím sa to pochopiť, či to by sa dalo uplatniť ako určitý podnikateľský model, aby sme mali dostatok zdrojov na to, aby sme ich správne použili, aby sme si uvedomili, že pôjde o aj demokratické e, e, zmeny, takisto aj digitálna agenda je veľmi dôležitá. Chcela by som vedieť, e, teda poviem, že drvivá väčšina prítomných E, si váži to, čo ste robili. Hovorí sa o Európskej únie. Samozrejme, e, musíte to robiť na celej európskej úrovni. Všetci, čo sa cítime ako Európanie, e, si to vážime. A teraz otázka. Digitálna vec je v zásade pozitívum, ale je to spojené s rizikami. Napríklad, pokiaľ ide o pracovnú e, gramotnosť, či e, môžeme hovoriť o určitý smer politiky, e, ktoré sa dá uplatniť voči jednotlivým demografickým skupinám v súvislosti s, nedostatočným zamest, s nedostatočnou zamestnanosťou, robotizáciou. A som zvedavá, či ste sa s tým stretli, s touto myšlienkou E, profesionálna e, gramotnosť, aby ľudia vedeli, e, ako čo najefektívnejšie využiť svoj čas, ak už nechcú pracovať alebo sú nedostatočne zamestnaní, keď chcú celoživotne sa vzdelovať. Počas predchádzajúceho funkčného obdobia ja som pomerne veľa o tom hovorila a nie každý mi rozumiel ale e, e, keďže máme tu predstaviteľov akademickej obce Šefilskej univerzity, chcela by som vedieť, e, aké existujú rôzne možnosti v sfére politiky. Ospravedlňujem sa, nevedel som, že treba dať dolu slúchadla. Zdá sa, že sa mali problém so mnou E, ospravedlňujem sa, dúfam, že ste pochopili e, moju otázku. E, e, chcem ešte doplniť, že nás všetkých zaujímajú konkrétne záležitosti a mm, konkrétne prípadové štúdie v prílohe D by mohli byť zaujímavé pre tých ľudí, ktorí by sa chceli hlbšie rozanalizovať túto štúdiu. Ešte predtým, než budeme štúdiu kritizovať, stalo by za to, aby sme sa s ňou oboznámili. Treba si uvedomiť, že počas 15 minút nie je možné približiť všetky informácie, ale teraz máte možnosť trošku e, podrobnejšie reagovať na niektoré otázky v súvislosti s touto štúdiou my sme sa na to nesústredovali, úprimne povedané. Týmto sme sa e, zapodívali ale skôr e, vo vzťahu k e, školskému vzdelávaniu a nie v súvislosti s celoživotným vzdelávaním. Výborne. Máme ešte nejaké otázky? Zdá sa, že nie. Chcel by som odporučiť, aby ste, si, e, aby ste sa oboznámili s touto štúdiu, aby ste mali jasné e, e, aby ste mali v tom jasné, prípadne nejaké otázky na tematický odbor. Veľmi pekne ďakujem za vašu prácu. A myslím si, že dostali sme mnoho vecí, o ktorých budeme premyšľať v súvislosti s budúcimi scenármi a budeme sa novať tým scenárom, ktoré budeme same tvoriť, ale hm, tiež sme dostali informáciu o tom, ako sa to môže vyvíjať, ako by sme mohli na to reagovať v rámci našich politických rozhodnutí. A teraz druhá štúdia e, venovaná e, odvetviu kultúry a kreatívnej činnosti v Európe, hm, e, výzvy a možnosti to bude prezentované pani Clementine de Boeuf eh, z KEA European Affairs a pani Donata Spocius je autorka z PPM. Aj Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pekné popoludnie. Začnem túto prezentáciu mm, tým, že vám pripomeniem cieľ tejto štúdie – Jednak e, išlo, aby sme rozanalizovali niektoré inšpiratívne a e, negatívne scenáre, ktoré vám približí kolega, a aby sme identifikovali jednotlivé trendy v oblasti kultúry a kreatívnych činností v Európe, takisto e, identifikovať osobitné oblasti politiky, ktoré sú tu relevantné. Potom by sme popísali právny a E, e, politický rámec e, tejto oblasti a napokon by sme chceli navrhnúť odporúčanie pre europoslancov. Títo scenáre odporúčania sú hlavným obsahom našej prezentácie. Vychádzame však z analýzy súčasného stavu na základe štúdia literatúry a na základe konzultácií s viacerými zainteresovanými združeniami, sieťmi, sieťami, sieťami je tu v tom určité e, e, novum pre kreatívny sektor, pre najmenšom e, na celej európskej úrovni, pretože na úrovni členských štátov sa tá obdobné analýzy už robili. Toľko úvodom k štúdii a teraz odovzdám slovo Donatosovi, aby vám približil jednotlivé scenáre aj niektoré z odporúčaní. Ďakujem prvom rade e, stručne e, vám poviem, ako sme prišli k týmto scenárom. Najprv sme e, urobili analýzu literatúry Klementína a jej kolegovia sa zapodovali touto oblasťou. Zohľadňovali sme existujúcu literatúru, urobili sme mm, mm, prehľad, mm, to je modifikovaná verzia policy Delphi, Zhromaždili sme viac ako 200 reakcií predstaviteľov e, odvetvia, združenie jednotlivých e, subjektov, potom sme to zhromaždili a usporiadali sme seminár, na ktorom sme e, diskutovali o scenároch, upravili sme títo scenáre, vytvorili sme systém bodovania, a určili sme, ktoré scenáre sú viacej a menej e, pravdepodobné. Mali sme inšpiračné scenáre, teda žiaduce a e, rušivé scenáre e, sú tie menej žiaduce. Jednak e, prvá e, úroveň to je kultúrna rozmanitosť. Vzhľadom nedostatok času nebudeme hovoriť o všetkých scenároch, Sústredím sa na najpravdepodobnejších, na tých, ktorí by mali mať väčší vplyv. Pokiaľ ide o kultúrnu e, rozmanitosť a hlavný inšpirujúci scenár e, e, hovorí o tom, že kultúrny a kreatívny sektor bude predstavovať rozličné spoločenské skupiny v prípade deštruktívnych scenárov eh, budeme mať eh, negatívny vplyv na rozmanitú, kultúrnu rozmanitosť. Ďalej pracovný trh. Tu je veľmi dôležitá cezhraničná mobilita. Mobilita najmä odborníkov eh, z tohto odvetvia, ktorá bude rásť v prípade rušivých scenárov. Zistujeme, že predstaviteľia tohto odvetvia budú vytlačené do nepriaznevých sociálnych a hospodárskych podmienok. Keď hovoríme o zručnostiach a vzdelávaní, e, kľúčový inšpiratívny scenár zabezpečí pokročilé postavenie e, príslušného e, odvetvia. V prípade rušivého scenára sa nám nepodarilo zistiť pravdepodobné faktory, faktory ale experti eh, hovoria o tom, že aj menej pravdepodobné faktory môžu sa prejaviť do budúcnosti. Nedostatočné financovanie alebo možnosti pre profesionálny rast pre predstaviteľov tohto odvetvia môže viesť k deprofesionalizácii. Ďalšia oblasť, ktorej sme venovali eh, pozornosť, je finančná udržateľnosť. O tom eh, veľmi podrobne hovorili naši experti. V prípade inšpiračného scenára e, zistujeme, že sektor kultúry a kreatívnej činnosti bude e, v Európe konkurencieschopný, čo však e, nás nepokojí, je to, že pravdepodobne budú chýbať finančné prostriedky, najmä v prípade menších organizácií a podnikov v tomto odvetví. Ďalej je tu aj ekologické hľadisko príslušné odvetvie bude inšpirovať e, zmeny v spoločnosti na úrovni jednotlivcov, avšak e, digitálna stopa, totiž keď e, stiahujeme veľké súbory, ktoré sú typické pre kreatívny sektor, môžu škodlivo pôsobiť na životné prostredie. A posledná oblasť, to je rozmanitosť a inkluzivita. V prípade e, inšpiračného scenára hovoríme o väčšom dôrazi na inkluzivitu. V prípade rozšírového scenára treba zohľadniť eh, demografické zmeny, ktoré môžu obmedzovať participáciu eh, na tomto odvetvi jednotlivých skupín takisto e, rátame s možnými komplikáciami e, e, na výdeku a vo vzdialených oblastiach. Takisto sme analyzovali úlohu umenia kultúry pri demokratickom zriadení. Predpokladáme, že tento sektor prispieje k slobode slova, respektovaniu ľudských práv Avšak e, v prípade rušivého senára e, hovoríme o hrozbe cenzúry a e, obmedzenia slobôd. Teraz by som chcel spomenúť naše odporúčania a šesť akčných oblastí. Budem hovoriť aj rámec týchto aktivít, ktoré spadajú pod výbor pre kultúru v oblasti kultúrnej rozmanitosti Navrhujeme určité kritérie, ktoré zohľadňujú kultúru v oblasti politiky hospodárskej súťaže. Treba zabezpečiť, aby kultúrna a jazyková rozmanitosť bola podporovaná aj v rámci technologického rozvoja a pri implementácii smernice o audiovizuálnych službách. V prípade pracovného trhu navrhujeme E, viac zohľadňovať atypické formy zamestnania, čo je typické pre kreatívny sektor. Treba hovoriť o um, sociálnych právach a treba e, sa tomu venovať zrejme spoločne s výborom EMP. V prípade zručnosti a vzdelávania potrebujeme prúžne možnosti pre vzdelávanie a rekvalifikáciu. Chceme podporiť príslušné programy, vrátanie celoživotného e, vzdelávania, aby sme podporili integrovanie umenia do bežných vzdelávacích osnov. Treba tiež podporiť e, iniciatívu Európskej komisie s tým, O tom sa hovorilo e, v predchádzajúcom kole otázok a odpovedí. Otázka gramatnosti. Treba stimulovať záujem verejnosti o kreatívne premyšľanie z hľadiska udržateľnosti. Hovoríme o finančnej, e, ekonomickej, organizačnej udržateľnosti, takisto aj o ekologickej udržateľnosti. Po finančnej stránke treba vylepšiť podmienky financovania sektora kultúry a kreativity, či už e, ziskových alebo neziskových organizácií. Keď hovoríme o ekologickej udržateľnosti, odporúčame stimulovať ekologické postupy v odvetvi kultúry a kreatívnych činností. Tomu by ste sa mohli venovať spolu s výborom NV odporúčame e, preskúmať e, e, aspekty rozmanitosti kultúry. Je tu aj štúdia rodovej rovnosti, takisto treba sledovať hľadisko rozmanitosti aj v, zmysle prístupu kultúre, kultúry kultúra a demokracia navrhujeme posilniť spoluprácu s Radou Európy, aby sa zistila sloboda e, slova vyjadrenia, podporovať e, projekty aktívneho občanstva. Z hľadiska implementácie týchto odporúčaní odporúčame určité e, programy, ktoré by mohli byť užitočné. Niektoré programy už existujú, niektorí sa očakávajú do budúcnosti. Prvý program je Kreatívna Európa, to je hlavný program, ktorý podporuje kultúru a kreativitu v Európe. Treba zistiť dostatočný rozpočet, aby sa nekrátil. Musíme mať e, e, jasné predstavy o riadení e, oblasti kultúry a vonkajších vzťahov Treba využívať mechanizmus e, e, záruk, treba ho zapracovať do programu e, investícií do Európy. Program Horizont musí posilniť inovácie v odvetvi kultúry. Treba pracovať s budúcim spoločenstvom pre kultúru a inovačné činnosti od roku 2022 a správa navrhuje e, určité prípravné aktivity, ktoré by e, mohli byť uskutočné výborom pre kult v oblasti inovácií v kultúre a sociálnej oblasti. Na záver by som chcela povedať niekoľko kľúčových informácií, ktoré si môžete zo sebou zobrať. Kreativita bude dôležitá pre zvládnutie transformácie práce a digitalizácie spoločnosti Zdravý, kultúrno-tvorivý sektor prispieva k demokraticky otvorenej inkluzívnej spoločnosti v kontexte demografických zmien a tento sektor je, inš, má inšpiratívnu ako aj operatívnu úlohu pri riešení klimatickej zmeny. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz otváram diskusiu. Pani Ferro. Merci beaucoup pour votre... Mm, ďakujeme veľmi pekne za vašu veľmi zaujímavú štúdiu. Len e, taká malá pripomienka, pokiaľ ide o diverzitu, určite by bolo dobré, aby sme to mali preložené. Bolo by to praktickejšie pre všetkých e, europoslancov, nielen anglofónnych. No a ešte jeden bod, ktorý som tam nevidela a mohli by sme ho doplniť do tej tabulky, ktorá má 6 častí. Tam, kde hovoríte o vplyve kultúry na Európu, ale aj smerom e, navonok e, na iné kontinenty, má to intelektuálnu stránku, ale taktiež aj ekonomickú. Takže toto môže byť smerodajné pre našu ďalšiu prácu. Máme tu e, veľmi veľkú diskusiu ohľadom GAFA, ohľadom zdaňovania, Hovorilo sa o tom na samite G7, čiže prebiehajú veľké diskusie a mne to tam chýbalo. Chýbalo mi to vo vašej štúdii, či tam je niečo v tomto zmysle v konkrétnych usmerneniach. Uh, Teraz odpoviem v angličtine. Možno sa nám to nepodarilo tak povedať, ako sme to chceli povedať v odporúčaniach, ale táto konkrétna otázka je v správe, je to tam v kapitole o internacionalizácii, ako aj o technológii. Takže to sú tie prierezové otázky, ktoré sú v správe. Možno je to niečo, čo by sme tu mohli mať v týchto politikách a e, myslím si, že to odráža presne to, čo ste práve povedali. Je to na stráne 46 správy. Je to tam tá otázka internacionalizácie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za vašu prezentáciu, veľmi zaujímavé a čiastočne ste sa zaoberali aj tou otázkou mediálnej slobody, slobody prejavu, výchovy a vzdelávania. Možno by ste mohli ísť troška ďalej ku konkrétnejším odporúčaniam, lebo sú tu také dva rôzne javy. Na jednej strane sa snažíme potláčať slobodu prejavu a tvorby. Vidíme to vo viacerých krajinách, nechcem ich teraz menovať. A súčasne je tu jav fake news. Aj tým sa musíme zaoberať, obmedzovať a možno aj konať zodpovedne voči tým, ktorí vymýšľajú tieto fake stories. Možno, že by ste nám mohli aj niečo viac povedať o tejto oblasti. Ja viem, že ste to povedali už aj v svojej prezentácii, ale uvítal by som väčšiu konkrétnosť. Ďakujem. Ďakujem za vaše vyjadrenie. Toto je niečo, čo je v súlade s odporúčaniami o vzdelávaní a o tom, keď hovoríme, že potrebujeme informovaných občanov, ktorí dokážu riešiť fake news. A odporúčanie v tejto správe je napríklad správa z vlastnej iniciatívy alebo pilotný projekt pre politiku gramotnosti, ktorý by stimuloval túto potrebu kritické kritického myslenia a Súčasne tu vidíme ten príklad, e, čo sa dosiahlo povedzme v digitálnej ére. Vo filmovom priemysle bolo to v DG Connect, to by mohla byť inšpirácia. Áno, chcem povedať, že na strane 80 vidíte odporúčanie, ktoré konkrétne súvisí s touto témou. Takže odporúčame spoluprácu v rámci e, s Radou Európy pre e, kultúru a demokraciu. Odporúčame financovanie programov a projektov aktívneho občianstva a vy, e, hovoríme aj o spoločné narratívy naprieč kultúrami a rôzne ďalšie odporúčania, ktoré sú v našej správe. Ďakujem, pán Frankovský. Chcem sa v prvom rade za EPP poďakovať za vašu analýzu a odporúčania, najmä pokiaľ ide o kultúru a kreatívne odvetvia. Máme program Kreatívna Európa. Mám takúto otázku. Často ste hovorili o umelej inteligencii. Je to pre vás hrozba alebo je to pre vás príležitosť na ďalší rozvoj e, kultúrno-kreatívneho e, odvetvia? Druhá otázka je, aké odporúčania by ste mali pre oblasť financovania kreatívneho odvetvia z rôznych programov, či je to Európa 2020, štru, štruktúralné investičné fondy alebo ďalšie nástroje. Ďakujem. Ďakujem za vaše pripomienky, otázky. Umelá inteligencia je súčasne hrozbou aj príležitosťou. Prečo je to hrozba? Pretože to, ako sa používa z hľadiska obsahu, môže byť ohrozením kultúrnej rozmanitosti, lebo vidíme, že sa veľmi často potom odporúča ten istý obsah s určitou dĺžkou, pokiaľ ide o príležitosti, umelá inteligencia pomáha tvorcom lepšie vedieť, kto je ich publikum, ako sa môžu e, k nemu prihovoriť a môže sa to využívať aj v rôznych oblastiach od dedičstva, filmu. Myslím si, že vzdelanie, školenie a preškolovanie to má pomôcť tomuto odvetviu byť v tejto oblasti kompetentným a pracovať s týmami, ktoré majú rôzne zručnosti a dosiahnuť, že e, aby umelá inteligencia bola viac príležitosť ako hrozba. Je to odvetvie, ktoré pozostáva najmä z SMS, e, z malých a stredných podnikov a to by malo pomôcť e, týmto kreatívnym malým a stredným podnikom zlepšiť prístup k vzdelávaniu, školiacim programom, inovačným programom. A pokiaľ ide o financovanie, tak tu by sme mohli odporučiť samozrejme Creative Europe, Horizon Európa, to by mohlo byť zaujímavé. To e, štruktúrálne fondy pomáhajú Európe a viac a viac európskych regiónov je na, zahrnutých do tohto. Taktiež v správe navrhujeme lepšie prepojenie s programami COSME, ako aj s Erasmom+. A v iných správach, čo sme robili, sme hovorili o mobilite, zručnostiach, Erasmus+. Plus. Potom je tu ďalšia vec, ktorá sa týka financovania. To sme chceli tu na, e, poukázať aj na nový nástroj pre financovanie e, tých podnikov, ktoré nemajú prístup k tradičným finančným nástrojom. Je to nová iniciatíva, ktorá začína mať zaujímavé výsledky a um, social uh, the, the mix between Áno, Máme tu prepojenie medzi sociálnymi inováciami a kultúrno-kreatívnym sektorom a inováciami v miestnych komunitách, áno. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za veľmi zaujímavý prístup, informácie. 5 rokov som bola v tomto výbore, bola som aktívna. Keď sa pozerám na tento dokument, tak to vlastne je práca nášho výboru. Vidím tu veci, ktoré som ja povedala, iniciatívy, ktoré som ja e, spomínala. Takže to, čo sa vám podarilo, je ukázať tú dôležitú prácu nášho výboru, prácu parlamentu pri iniciatívach a pri presadzovaní týchto iniciatív Takže je to veľmi užitočný dokument. V každom prípade vidíme tu vplyv, ktorý môžeme mať a môže nám to pomôcť, ako sa vrátiť. Vidíme tu veci, ktoré sú v tomto dokumente, o ktorých komisia nehovorila počas môjho volebného obdobia od roku 2014 tak vy ste tu naozaj ukázali, ako sa veci medzi jednotlivými inštitúciami spájajú, prepájajú. Mnoho ľudí nechápe tú prácu, ktorú tu robíme v parlamente. Neuvedomujú si, že majú v rukách moc, moc zmeniť veci. A vy ste to veľmi dobre ukázali. Ďakujem. Pani Spanting. hovorím o strane 78, kde hovoríte o tom, že tvorivý sektor nefunguje veľmi často, ako, nefunguje tak ako firmy, sú tam veľa krát SZČO a práca na projektovom základe. To je naozaj veľká pravda, platí to určite pre UK. Pracovala som vo rôznych firmách, malých, veľkých, freelancerských Chcem sa spýtať, je tam niečo, niečo, čo ste zistili, čo by stimulovalo podniky, aby vznikali? A to najúspešnejšie sú troška väčšie firmy, ktoré nenaháňajú produkciu za produkciou, ktoré majú troška väčšie zabezpečenie, menej stresu. Možno je to staromódnejšie, ale je to zdravšie a určite to pomôže ľuďom zbaviť sa strachu, či bude ďalší kontrakt. Jednoducho, keď berú všetko, čo príde pod ruku, nie sú najtvorivejší, nemajú to najlepšie. Je niečo vo vašom výskume, čo by podporilo ten názor, že také troška väčšie firmy by pomohli tomuto odvetviu? A ďakujem za veľmi zaujímavú správu. Čo vidíme v tomto odvetvi je, že tu chýba taká tá stredná veľkosť podnikov. A niečo, čo som už povedala, aj vy ste povedali, a chcem to k tomu doplniť, že je veľmi dôležité, či by tieto, keď tieto univerzálne podniky nemôžu rásť, môžu si spojiť sily. A preto je dôležité, vytvárať, pestovať lokálne ekosystémy, kde títo ľudia, ktorí pracujú samostatne, dokážu sa dostať k službám, ktoré sú e, im dostupné v nejakých takých strediskách a to im pomôže byť inovatívnejšími pri realizácii nových pracovných návykov. A, a ak toto nebudete podporovať a proste máme jednoducho tieto tvorivé firmy, ktoré nemôžu rásť tak ako technické firmy. Jednoducho musíte živiť, kultivovať to miestne kultúrne tkanivo. To dáva tomu všetkému život. Ďakujem veľmi pekne, Nikolás. Ďakujem za vašu prezentáciu. Veľmi dobre sa to sledovalo, ale mám otázku prepojenia tejto prezentácie a štúdie tie scenáre, ktoré ste tam uviedli, mohli by ste povedať, kde nájdem veci z prezentácie v správe? Kde nájdem jednoducho tie detaily k tomu, čo uvádzate v prezentáciách? A to isté ako predrečník, preverovali ste štúdie, ktoré by naznačovali, že to, že máte menej peňazí, že ste chudobnejší, vás blokuje v kreativite? To hovorím najmä o pracovných podmienkach pre e, samostatne zárobkové osoby. prvej otázke. Na strane 60 sú scenáre, ktoré sa týkajú ekonomickej oblasti, trhu práce, rámcových vecí a podobne. A sú tam tie tvorivé, deštrukčné a všetky majú určitý index pravdepodobnosti. To je priemerné skore, ktoré im dali experti našej práci, pravdepodobnosť toho, čo sa môže stať. V prezentácii tie oblasti e, boli troška menšie, troška e, zaostrenejšie. Chceli sme mať takú rýchlu prezentáciu, ale na strane 60 sú všetko rovnaké scenáre podrobnejšie rozpracované. Tam nájdete tieto veci. A aj v súhrne na strane 8 máte tabulku, kde je súhrn najpravdepodobnejších scenárov podľa jednotlivých kategórií. Nie je tam tá kultúrna rozmanitosť, ale keď si zoberete kultúra, demokracia, sloboda prejavu, tak tam sú troška iné formulácie a v prezentácii je, bolo všetko troška také zúženejšie. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať, či sú, spýtať, či sú ešte ďalšie. Ja chcem stručne odpovedať na druhú časť vašej otázky, že či keď ste chudobní, ste tvorivejší. Nenašli sme žiadne takéto prepojenie tom, čo sme čítali alebo čo sme hovorili, ale keď ide o fragmentovaný sektor, je toto tá fragmentácia, tam ten inovatívne zvyk, pracovné návyky, alebo vidíme, že mnoho tvorivých ľudí majú aj iné zamestnania a to neznamená, že by ste boli tvorivejší. vidíme, že tvorivá práca potrebuje tvorivé zručnosti, ale aj manažerské zručnosti, podnikateľské zručnosti a to vidíme, že vzniká. Je veľa iniciatív, ktorý ide týmto smerom. Je to ale niečo, čo sa musí ďalej posilňovať, aby kreatívci boli ešte kreatívnejší. Ďakujem. So I don't see... Nuž, nevidím, že by tu boli nejaké ďalšie otázky. Takže na teraz veľmi pekne ďakujeme za prezentácie. Opýtam sa predstaviteľov komisie, či máte nejaké k tomu pripomienky. Yes. Uh, thank you. Ďakujem. Nemáme nejaké konkrétne pripomienky, uh, iba poviem, že považujeme túto správu za veľmi zaujímavú je to v súlade s našim rámcom pre oblasť kultúry, či už ide o novú agendu z roku 2018, takisto aj e, jednotlivé aktivity pre kultúru na obdobie rokov 2019 až 2022. A teraz to súčasne realizujeme spolu s členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám za eh, vaše prezentácie, za to, že ste sem eh, hm, prišli. A teraz vyhlasím 30-minútovú eh, prestávku, pretože pán Navračič sa sem dostaví až o 5, tak ako sa to pôvodne plánovalo. Takže máte teraz prestávku na kávu. Du wolltest mit mir über Doris Back reden.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 Ladies and gentlemen, dear colleagues. Vážené dámy a páni, vážení kolegovia, pokiaľ ste sa už vrátili, viem, že nie je to jednoduché, keď prerušíme naše zasadnutie. Nie je jednoduché eh, zabezpečiť, aby eh, členovia sa vrátili na schôdzu, ale nemali by sme nechať pána komisára príliš dlho čakať. Eh, vítajte na našom výbore, pán komisár Navračič. Je to záverečná fáza vášho mandátu v komisii a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si vás vypočuli, vymenili názory ohľadom toho, čo sa podarilo dosiahnuť. Takisto aj e, čo sa týka príprav na budúcnosti, na nové funkčné obdobie, som veľmi rada, že ste našli čas, aby ste prišli medzi nás. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pekné popoludne, vážené dámy, vážení páni prvom rade by som eh, vám chcel zablahoželať k eh, vášmu zvoleniu počas ostatných eurovolieb. To bolo eh, veľmi dôležitým obnovením európskeho ducha a procesov európskej demokracie, takže vám srdečne blahoželám úvodom Eh, uvediem eh, trošku eh, obšírnejšie, než to zvyknem hovoriť, ako to povedala pani predsednička. Blíži sa koniec nášho funkčného obdobia tejto Európskej komisie, takže je dobrá príležitosť, aby sme zhrnuli, urobili prehľad všetkých výdobytkov počas tohto 5-ročného obdobia. Takže ospravedlňujem sa, ak budem hovoriť dlhšie, než je zvykom. Ak môj úvod bude e, obširnejší, e, pre mňa bolo cťou, že som zodpovedal za vzdelávanie, kultúru a šport, že som mohol spolupracovať s vašim výborom. Dovolte, by som e, sa pozrel dozadu na všetko, čo sa nám podarilo spoločne dosiahnuť počas piatich rokov. Som hrdý na to, že naše spoločné úsilie sa vyplatilo. Investovanie do mládeže, do vedomosti, kompetencií a snah je teraz v stredobode mm, politického programu Európskej únie. Široko sa uznáva, že vzdelávanie kultúra ako aktivity v oblasti mládeže a športu zohrávajú dôležitú úlohu pri budovaní odolnej Európy, pri tvorbe budúcnosti, pri ktorom každý má e, možnosť maximálne vyžiť svoj život. Tvorenie spoločnosti pri E, e, v ktorej každý sa stará e, o seba navzájom, je našou osobitou črtou a umožňuje nám posilniť svoju vlastnú identitu ako Európanov. Európsky vzdelávací priestor to vyjadruje lepšie než akýkoľvek iný projekt. Do roku 2025 chceli by sme vytvoriť priestor, v ktorom štúdium v zahraničí sa stane normou pre mládež a cez zahraničná spolupráca sa stane štandardnou pre vysoké školy. Dôraz na skvelé výsledky, na inklúziu e, umožní e, vo vzdelávacom priestore zvýšiť e, spoluprácu, pozdvihnúť na nový úroveň. Aj teraz máme veľmi veľa príležitostí Eh, po uplynutí eh, viac ako jedného roku, od roku 2017, keď sa to vytvorilo, máme pevné základy závrhy Európskej komisie, eh, vyústili do toho, že členské štáty sa zavezali vzájomne uznávať diplomy, posilniť kľúčové kompetencie v oblasti podnikateľstva a digitálnych zručností a posilniť inkluzívne vzdelávanie podporu spoločných hodnôt a európskeho rozmeru učenia. E, chceme zabezpečiť, aby mladí ľudia ovládali po ukončení školy e, dva e, cudzí jazyky. Ide o komplexný prístup k vzdelávaniu. Musíme začať učiť sa i hneď v útlom veku a stále sa učiť. Práve preto je tak dôležité, aby sme poskytli Európanom nielen technické zručnosti, ale poskytli im prostriedky a myslenie, ktoré im umožní učiť sa, adaptovať sa počas celého života, aby vedeli kriticky mysliť, aby mali naplnený život a aby mali väzby so svojimi spolobčanmi. Je to osobitne dôležité v čase, keď eh, mm, konflikt eh, rozčesuje našu spoločnosť, keď eh, sú tu snahy o podporu strachu a nie snahu o hľadania príležitosti, keď je tu snaha ustupovať a nie robiť interakciu. Potrebujeme mať v Európe silné spoločenstvo a vzdelávanie zohráva tom dôležitú úlohu. Považujem to za dôležité ešte v marci 2015 po viacerých teroristických útokoch v Európe som podpísal spolu s ministrami vzdelávania Európy parížske vyhlásenie Zavzali sme sa, že budeme podporovať európske hodnoty prostredníctvom vzdelávania. Komisia rozbehla iniciatívy ako e, siete e, rolových modelov alebo e, výmeny v rámci programu Erasmus vo vzdelávacom priestore. Ideme ďalej smerom k budovaniu spoločenstiev, otvárame nové možnosti pred e, trochu viac ako dvomi mesiacmi som eh, oznámil 17 konzorcií ustanovizní eh, vysokých škôl, ktoré vytvoria prvé európske univerzity. Som presvedčený, že budú príkladom pre ostatné ustanovizne, keď budeme budovať tento pilier vzdelávacieho priestoru. Európske univerzity budú poskytovať nové, lepšie možnosti učiť sa pre všetkých študentov. Pomôžu zvýšiť konkurencieschopnosť eh, vysokoškolského vzdelávania, eh, zatraktívniť eh, toto štúdium. Je to obrovský záujem a čo, čo skoro rozbehneme testovaciu fázu. Musím jednoznačne povedať, že naplnenie životom európskeho vzdelávacieho priestoru potrebuje silný program Erasmus. Teraz v roku 2017 sme, si, osl sme oslavili 30. výročie E, hovorili sme o tom, ako ovplyvnil e, život viacerých e, Európanov po roku 2020. Komisia navrhuje zväčšiť a sprístupniť ešte viac program Erasmus. Erasmus je symbolický program, ale môžeme ho ešte naďalej zlepšovať a súhlasím s vašimi ambíciami, aby sme ho viac otvárali, aby bol prístupnený pre všetkých ľudí poskytneme eh, viac príležitostí pre ľudí, eh, pokiaľ ide o štúdium v zahraničí, budeme eh, vytvárať flexibilnejšie formy a zjednodušíme participáciu aj menších organizácií. Veľmi sľubný mechanizmus, ktorý umožní ešte viac otvoriť Erasmus, je program Discover EU už u možno 15 tisícom 18-ročných e, ľudí cestovať do zahraničia. Mnohí sa z nich dostali poprvýkrát do zahraničia. Je veľmi dojemné vidieť, ako rýchlo títo mladí ľudia vytvárajú nové spoločenstva, e, keď skúmajú históriu, e, kultúrnu rozmanitosť a spoločné hodnoty Európy Chceme posilniť rozmer elektronického vzdelávania e, s tým, aby sa to stalo trvalou súčasťou budúceho programu Erasmus. Domnievame sa, že to má skutočný potenciál. Je to veľmi vzácna skúsenosť pre mladých Európánov. Je to východisko pre e, veľkú cestu, nabadá ich k tomu, aby viac sa angažovali e, u seba doma alebo cestovali do zahraničia v rámci programu Erasmus alebo ďalších programov Únie. Ďalší eh, nový program poskytuje nové možnosti pre eh, mladých ľudí, aby sa učili, aby pozitívne ovplyvňovali eh, svoje spoločenstvo. Ide o Európsky zbor Solidarity, ide o nový program, ale som veľmi dojetý, ako mladí ľudia podporujú tí, ktorí to potrebujú. 150 tisíc mladých ľudí sa prihlasili do programu, ako 20 tisíc aktívne pôsobia v teréne zabezpečujú e, to, aby naša spoločnosť sa viac starala o spolobčanov. Chceme posilniť zbor Solidarity po roku 2020, aby to bol e, bod vstupu pre všetky e, aktivity v oblasti solidarity, aby poskytovalo viac príležitostí vrátane v oblasti humanitárnych aktivít. Zbor Solidarity poskytuje mladým ľuďom, ľuďom viac možností, umožní im tvoriť budúcnosť nášho kontinentu. Tento prístup je plne v súlade s novou stratégiou Európskej únie, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom tohto roku. Jedným z eh, základných cieľov mm, je posilný dialog s mladými ľuďmi s tým, aby sme ehm, získali eh, eh, tých mladých ľudí, ktorí nie sú členmi mládežníckých organizácií, ktorí sa cítia izolovaní. Nový koordinátor pre mladiež bude referenčným bodom pre mladiež, bude pôsobiť v rámci komisie, bude načúvať hlasom mladých. Začiatkom svojho mandátu e, som e, mal kontakt e, s viac ako 1,5 miliónov mladými ľudí. Mali sme priame diskusie, konzultácie, mali sme Európske týždne mladí, že To je dôležitá súčasť mojej práce. Viem, že Európsky parlament sa snažil posilňovať dialog s mládežou. Som presvedčený, že takéto aktivity sú e, jedným z dôvodom, e, prečo tak veľa mladých ľudí sa zúčastnilo v maji tohto roku európskych e, volieb. Vážené dámy, vážení páni, teraz sa budeme venovať športu. Podpor fyzickej aktivity a zdravého životného štýlu je pre mňa prioritou. Treba posilniť e, šport na e, tej najnižšej úrovni, ale ide o viac. Preto v roku 2017 e, v Tartu som spolu s kolegami vyzval všetkých pre zdravý životný štýl. Ide o aktivity v oblasti športu, zdravotníctva, stravovania, inovácií a výskumu. Počas svojho mandátu sme rozbehli Európsky e- týždeň športu. Ešte počas tohto eh, eh, mesiaca budeme mať eh, po piatekrát krát tento týždeň vo Fínsku. To inšpiruje milióny ľudí, aby aktívnejšie si počínali vo svojom živote. Minulý rok viac ako 13 miliónov ľudí, ľudí sa zúčastnilo viac ako 37 tisíc 000 E, podujatie v Európe. Sport podporuje nielen zdravie a pocit blahobytu, taktiež odborová sociálne prekážky posilný spoločenstva od roku 2017. E, udelovali sme e, ceny jednotlivcom a organizáciám, ktoré prostredníctvom sportu podporujú sociálnu inklúziu som presvedčený, že aj do budúcnosti tento program bude poskytovať eh, viac možností, vrátanie možností financovania a podpory športu na najnižšej úrovni. Vážení eh, poslanci, takisto ako aj vzdelávania kultúra eh, sa opätovne dostala do sredobodu politického programu. Na samete v, v novembri 2017 mm, hlavy štátov a predsedovia e, vlád zdôraznili význam kultúry a vyzvali efektívnejšie podporovať kultúru a kreatívne aktivity v rámci novej strategické agendy na obdobie rokov 2019 až 2024. Vedúce predstaviteľe sa zavezali, že budú investovať do kultúrneho dedičstva, čo je srdobodom e, našej identity. Som e, hrdý, že som aj ja zahral svoju úlohu v roku 2018 nový program pre kultúru e, vytvoril novú dynamiku v tejto oblasti. Podporujeme kultúru v rámci jednotného digitálneho trhu. Nová e, smernica o autorských právach e, vytvorí lepšie podmienky pre tvorivých pracovníkov je to ďalší príklad e, toho, ako posilníme úlohu kultúry. Ide o Európsky inštitút inovácií a technológií, kde spolu spôsobia predstaviteľe biznisu, výskumu a inovácií počas ostatných rokov to sa e, premenilo na najväčšiu sieť inovácií. V rámci stratégie pre nasledujúce finančné obdobie komisia navrhuje rozbehnúť novú komunitu pre inovácii v roku 2022. Som presvedčený, že to bude naďalej posilňovať príspevok e, tohto dvetvia pri tvorbe robočích e, pracovných miest a sociálny rozvoj. A je tu mm, mm, Európske kultúrne dedičstvo. E, v roku 2018 viac ako 16 miliónov ľudí sa zúčastnilo v ako 11 700 podujatí v 37 krajinách. Všetky tieto čísla sú pôsobivé, ale tu ide o viac Európsky rok poukázal na úlohu kultúrneho dedičstva pri podpore hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ide o spoločné dedičstvo, ktoré je rozmanité a dostáva to do stredobodu života ľudí. Umožňuje nám e, poznávať sa navzájom a budovať spoločne lepšiu budúcnosť. Európsky rok kultúry a kultúrne dedičstvo vytvára príslušnú dynamiku. Viac ako 60 aktivít, ktoré navrhla eh, komisia koncom minulého roku, to nám umožňuje eh, tak robiť aj počas nasledujúcich rokov. Záverov eh, niekoľko slov ohľadom programu Creative Europe umožnil nám vytvoriť ako 2500 organizácií z oblasti kultúry a kreatívnych činností celku podľa našich odhadov eh, máme eh, aj asi 77 miliónov ľudí, ktorí sa zúčastnili aktivít a podujatí spojených s kreatívnou Európou. To znamená, že tento program treba posilniť počas eh, nasledujúceho rozpočtu, aby sme boli nápomocní pre náš odvetvie kultúry a kreatívnej činnosti. Záverom by som chcel e, poďakovať vašemu výboru za nadšenú trvalú podporu politiky Európskej únie, ktorá spadá pod moju portfóliu. E, tento výbor zohral rozhodujúcu úlohu mm, v otázke kultúrneho dedičstva Európy a umožnila nám rozbehnúť naše iniciatívy bez odkladu. Vaša dôveru, dôvera e, mládež umožnila nám vytvoriť zbor Solidarity počas programovacieho obdobia. Navyše vaše dobré námety, e, správy a neformálne kontakty umožnili naďalej propagovať naše aktivity. Budete naďalej spojencom e, pri realizácii našich programov. Váš výbor skúma to, ako realizujeme naše programy a ďakujem vám za konstruktívne návrhy. Váš mandát sa začína, môj sa končí. Som presvedčený, že počas nasledujúcich týždňov budeme mať konštruktívne rokovanie o ďalšej generácii nových programov. Som presvedčený, že využijeme súčasnú dynamiku na prospech kultúry, mládeže, športu a že budete podporovať komisiu pri posilnení týchto programov som pripravený e, prispieť k rýchlej dohode na všetkých e, trých, e, troch návrhoch. Prajem vám veľa plodnej práce a prajem vám skvelú spoluprácu s mojim nástupcom. Thank you very much, Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz otváram diskusiu. Začneme s koordinátormi. Michaela Žourova ako prvá. Chcela by som... Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za to, že ste zhrnuli posledných 5 rokov. Sám ste vymenovali všetky úspešné veci a ja chcem povedať, že my sme tu mali 30. výročie programu Erasmus, tiež sme ho využili a poukázali sme na to, že práve Erasmus je úspešným programom. Podarilo sa ho nejakým spôsobom posilniť a návrh zdvojnásobiť rozpočet je tu aj vďaka tomu, že sme s vami ako výbor spolupracovali a komisia bola schopná poskytnúť zdvojnásobený rozpočet na ďalšie finančné obdobie. Takže my e, sme boli posilnení, navrhujeme strojnásobnenie rozpočtu na Erasmus e, Plus a chceme nadviazať na vašu prácu, pán komisár. Takže aj v tomto je ten význam. Nikto nespochybňuje potrebu veľkého navýšenia. Ďalej, Kreatívna Európa, opäť upevnenie tohto programu. Kreatívna Európa zohráva dôležitú úlohu, hlavne pri projekte, o ktorom ste hovorili, ide o, o Európsky rok kultúrneho dedičstva. Tam e, to bol výrazný krok, e, ktorý si e, vyžadoval veľké úsilie a potom aj všetky tie programy a s tým spojené aktivity ktoré e, vznikali, majú svoje dopady. Napríklad konkrétny program pre mládež a školy, ktoré sa zapojili práve do tohto Európskeho roka kultúrneho dedičstva. E, toto prinieslo svoje ovocie. Ďalej e, veľká vďaka za podporu podnikateľského vzdelávania. To bola jedna z tém, ktorú sme aj my ako výbor podporili. Pokiaľ ide o šport a mládež, e, tomu ste sa taktiež venovali. E, išlo o veľkú prioritu pre vás e, na komisii, ako aj u nás vo výbore. Tu sme sa taktiež zhodli. A ďakujem taktiež aj za veľkú spoluprácu na novom programe pre Európsky zbor Solidarity. Ide o nový program, ktorý vznikol pod vašim vedením. Môžem za seba povedať, že ste nám načúval. To, čo sme vám hovorili ako výbor, ďalej to, čo vychádzalo zo strany Európskeho parlamentu v jednotlivých správach. Osobne teda môžem skonštatovať, že tie očakávania boli naplnené a môžeme odštartovať aj ďalšie obdobie. Možno ešte ďalšia otázka. Mohli by ste nám povedať, ako vy eh, vidíte jednotlivé aktivity a ktoré vnímate možno ako tie najdôležitejšie, ktoré vám ležia na srdci, to, čo ste možno úplne nedotiahli do konca a váš nástupca v tom môže pokračovať. Ďakujem pekne. Well, me... Uh Pre mňa najdôležitejšia časť môjho dedičstva, ktoré má pokračovať môj následník, je dobudovanie európskeho priestoru vzdelávania. Je to len na poli dokončené, len sme začali. Máme hlavné zásady, vidíme niektoré z tých hlavných ciest do budúcnosti, ale európske univerzity sa musia stať realitou. Začíname teraz. Pôjdem na jeden z no- prvých workshopov skutočného workshop európskych univerzít v umeniach, ale zatiaľ sú to len aliancie. Musíme z nich spraviť skutočné univerzity. A potom nás samozrejme musíme vycementovať tú cestu e, celoživotného vzdelávania. Myslím si, že prvá príležitosť na tejto ceste bude 8. november, keď budeme mať mimoriadnú radu pre vzdelávanie ministrov školstva. A tí potrebujú vašu víziu a vašu podporu eh, v tomto projekte. To je to najdôležitejšie ak mám poukázať na jednu z vecí. Európsky priestor vzdelávania môže byť základom budúcnosti Európy. Európsky vzdelávací priestor je základom preto, aby sme mali silnejšiu spoluprácu medzi e, štátmi, občanmi, spoločenstvami Ďakujem. Teraz pani Kamajvert. Ďakujem. Pán komi, na Navračič. Teraz robíme revíziu toho, čo ste dosiahli. Mali sme určité výmeny, ale predsa sa nám na konci dňa podarilo dosiahnuť výsledok. Aj to je dôležité tu povedať. Chcem sa ale pozrieť aj na budúcnosť. Hovorili ste o európskom vzdelávacom priestore. Viete, že to je jeden z tých projektov, ktorý parlament a tento výbor silne podporujú. A v minulom roku sme mali určité okamihy, keď to nebolo také dobré. Obávam sa totiž toho, že tá, to naša snaha sa trocha spomalí. Vieme, že aj členské štáty majú maslo na hlave ale keď vždy to chcú, ale keď príde ku konkrétnostiam, tak ochraňujú vlastné kompetencie. Preto ale chcú mať spoločné ciele. Želala by som si do budúcnosti počas vášho mandátu alebo mandátu vašej nástupky, nenástupcu, aby parlament a komisia stále vyzývali, tlačili členské štáty vpred, aby sa aj snažili zobrať, odstrániť strach členských štátov, aby sme sa dostali ďalej, aby sa prestali báť o stratu vlastných kompetencií, pretože musíme dosiahnuť spoločný cieľ. To by malo byť e, cieľom nášho snaženia. Potom financovanie Erasmus+, Áno, komisia navrhla dvojnásobné zvýšenie. Ja by som sa ale tešila, keby ste vy aj váš následník nás podporovali pritom a pomohli nám aj členské štáty presvedčiť, že toto znásobenie prostriedkov nielenže potrebujeme, ale by sme ich aj dostali, aby sa to nielen navrhlo, ale aj zrealizovalo. Potom sú tu tie tri black boxes vo vašom no, e, návrhu. Discover EU, Excellence, iniciatíva Európskej univerzity, to všetko znie veľmi pekne, ale vieme, že parlament svojom závere má niekoľko podmienok. a zasahoval do práce komisie tak, že očakáva koncepčnú prácu a žiada skonkretizovanie týchto projektov. Samozrejme, treba vyhodnotiť pilotné projekty, ale žiadalo by si to ešte troška viacej masla na chlieb, tak povedať aby sa tieto dobré projekty aj zrealizovali. A potom osobná poznámka z mojej strany, pán komisár, mali sme v minulých piatých rokoch veľmi často určité diskusie a rozdielne názory, búrlivé debaty možno, ale vždy sme spoločne našli cestu ku konštruktívnemu riešeniu práve aj v tom čase, keď ja som predsedala tomuto výboru a za to sa vám chcem ešte raz poďakovať. Je to pravdepodobne posledný krát, čo ste tu dnes medzi, na, čo ste tu medzi nami a ďakujem vám za to, že sme vedeli rozumne spolupracovať napriek rozdielom, ktoré medzi nami zostali. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Eh, áno, mali sme svoje strety, ale aj spoluprácu. Naozaj si myslím, že začiatok bol burlivý. Ale myslím si, že sme sa potom dopracovali k veľmi dobrej spolupráci medzi komisiou a vašim výborom a všetkými jeho členmi. a dúfam, že v tomto dialogu a spolupráci budeme pokračovať. Pokiaľ ide o európsky vzdelávací e, priestor, tak áno, súhlasíme, poznáme ten príbeh vzájomného uznávania školských vysvedčení, školských dokladov, dokonca aj v Erasme vzájomné uznávanie kreditov je niekedy veľmi náročné ale ja som presvedčený, že všetky tieto problémy dokážeme postupne prekonať a režim európskych univerzít bude veľkým krokom vpred v terciárnom vzdelávaní a schladí horúce hlavy a ukáže prínosy spolupráce a ja dúfam, že členské štáty prekonajú všetky tieto problémy, a podozrenia a dokážeme spolupracovať. Podnikatelia, podniky, ekonomický život má veľký dopyt a záujem, lebo európsky vzdelávací priestor je v súčasnosti veľmi fragmentovaný. Je tam približne 50 systémov, len 16 v Nemecku, potom Španielsko, kde vzdelávacia politika má regionálnu úroveň. To znamená, že musíme nájsť aj dobré riešenia e, pre koordináciu alebo e, organizáciu, zbližovanie týchto systémov. Pracujeme aj na Fashion a trialog a finančné riešenia môžu pomôcť a dajú nám lepšiu orientáciu do budúcnosti, ale pracujeme na mnohých osobitných programoch a ja dúfam, že ja alebo môj nástupca príde s osobitnými programami a je to pre nás veľmi jasné, je to jasné aj pre moje služby. Máme tento väčší rozpočet na to, aby sme dokázali programy Erasmus, Solidarity Corp aj ďalšie programy e, sformulovať tak, že budú sociálne prístupnejšie a že e, ľudia sa budú môcť lepšie zúčastňovať na týchto projektoch. A ja dúfam, že môj následník bude mať menej burlivý začiatok a dokáže pokračovať v tejto spolupráci. Teraz pani Fara. Mm, ďakujem pekne, pán komisár, za toto zhodnotenie. Je to veľmi nápomocné, hlavne pre nových europoslancov, medzi ktorých patrím aj ja. Ja sa chcem opýtať na kultúrny rozmer. Ide v podstate o súčasť súdržnosti a takého spoločného prepojenia v celej Európe. A chcem to nadviazať aj na Brexit. Myslím si, že prostredníctvom mnohých cien, ktoré odovzdáva Európska únia, či už ide o oblasť literatúry, kinematografie, napríklad cena Lux, ktorú odovzdávame za výnimočné umelecké diela, ale možno e, tie ceny nie sú až také známe v rámci EÚ a zaslúžia si väčšiu pozornosť. Takže možno by bolo e, vhodné venovať sa aj tejto téme, aby boli naši umelci e, veľkou európskou značkou, ktorá sa môže šíriť aj ďalej. Okrem toho hovorili sme o kultúrnom dedičstve, mali sme tu Európsky rok kultúrneho dedičstva, aj toto je veľmi významná oblasť aby sme sa teda vedeli identifikovať so spoločnou históriou, kultúrou, ale opäť, um, keď uh, mám povedať za seba, tak mi tam uh, chýbala lepšia propagácia, uh, takže možno by ste sa mohli vyjadriť aj k týmto témam, ako to vnímate vy. Ďakujem. Thank you very much. Um... Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o rastúcu účasť a úlohu spoločného mediálneho projektu na európskej úrovni, tak zvýšený rozpočet Creating Europe tu môže pomôcť, lebo väčšina nárastu pôjde práve na tú mediálnu časť. To znamená, že táto časť aktivít sa môže lepšie financovať v najbližšom 7-ročnom období a môže lepšie podporiť európsku kinematografiu hercov alebo spolupráce ako a, spopulárnych na európskej úrovni. Pokiaľ ide o dedičstvo, tak náš slogan pre európske kultúrne dedičstvo je ten, keď sa minulosť stretáva s budúcnosťou. To symbolizuje naše vnímanie úlohy dedičstva. Dedičstvo podľa nás nie je nejaká mŕtvá vec. Nie je to niečo, čo patrí do minulosti, ale je to aj vec, ktorá sa týka budúcnosti. Všetky tieto časti tvorivých priemyslu využívajú energiu kultúrneho dedičstva a aj spoločenstva, komunity, ukazujú, že kultúrne dedičstvo môže byť hlavnou rezervou energie pre miestne spoločenstva, aby prežili ťažké časy, aby si zachovali otvorené dvere aj pre nových ľudí, nové komunity a aby našli partnerov v iných častiach Európy. Minulý rok sme sa snažili a pokračujeme v tom tento rok, e, je zmapovanie tých príležitostí, ktoré prispievajú k posilneniu európskej identity e, z dola nahor. E, a myslím si, že umelý koncept pohybu z hora nadol nie je schopný a nevzlietne, ale ak sa nám podarí mať dobrý prístup z dola nahor, ktorý začína na miestnej úrovni, tak ako Erasmus, je e, postavený na osobných sieťach, osobnej skúsenosti, osobnej identite, zameriava sa na mladú generáciu, tak európska identita podporená Európskym rokom sa zameriava na miestne spoločenstva, medziludské vzťahy, medziosobné vzťahy a oživuje prvky kultúrneho dedičstva. A ja si myslím, že to je cesta vpred. Ďakujem. A teraz ďalšia rečnička, pani Bala. Ďakujem veľmi pekne, pán Navračič. Teším sa, že ste tu medzi nami Chcem vám zablahoželať k ukončeniu veľmi intenzívneho obdobia vo vašej kariére. Mala som tu čest prevziať predsedníctvo, byť zodpovedná za kultúru a médiá, keď ste aj vy nastúpili do funkcie. Mohli sme robiť tie prvé kroky spolu, preto som so záujmom sledovala váš vývoj, vaše osobné ciele Moje otázky tu už položili aj kolegovia, ale mám dve súvisiace otázky. Týkajú sa budúcnosti aj tohto obdobia. V januári 2018 európsky ministri kultúry prijali vyhlásenie z Davosu, ktorom vyvílali e, k vysokokvalitnej politike v Európe. Vidíte E, Európsku komisiu ako partnera tohto procesu? A moja druhá otázka sa týka burlivého začiatku vašej práce Pamätáte sa, že jedna z víziev z roku 2015 sa týkala európskych fondov a finančných limitov na kultúrnu infraštruktúru. Bol to jeden z problémov a trvalo niekoľko rokov, kým sme dosiahli určitý kompromis a našli úspešné riešenie tejto podpory, finančnej podpory pre E, e, kultúrnu infraštruktúru, i keď to stále nesplňa tie kultúrne potreby, nenaplňa ich. Aké je vaše dedičstvo v tejto oblasti, v tejto súvislosti? Čo ukazuje na to, že investície do kultúrnej infraštruktúry prinášajú aj ekonomické prínosy? a majú pozitívny vplyv na sociálny rozvoj a podobne. Ďakujem a tiež vám gratulujem k tomu, že ste bola zvolená. Áno, začali sme spolu. Vy ste bola ministerkou lotyšského predsedníctva, keď ja som začínal ako komisár a pamätám si vašu veľmi dobrú iniciatívu Týždeň tvorivých odvetví. Bola to veľmi dôležitá, dobrá iniciatíva a zrejme v budúcnosti. A môžem to odovzdať môjmu následníkovi ako nedokončené dedičstvo. A mohli by sme vytvoriť možno e, Európsky týždeň kreatívnych odvetví a inovácií, Európsky parlament môže prísť tiež s iniciatívou. A davoské vyhlásenie som ja podporil. Myslím, že tam došlo k určitému stretu po- pracovných povinností, prečo som nemohol byť v Davose vtedy, v tom čase. Teoretickým problémom by mohlo byť, že Davoské vyhlásenie v sebe obsahuje, zahrňa viac krajín ako Erasmus. Erasmus je v tomto smere obmedzený, ale inak úplne podporujeme túto iniciatívu, podporujeme členské štáty a Európsky parlament ako inštitúcia môže tiež podporiť túto iniciatívu, lebo si myslím, že zvýšenie eh, viditeľnosti, dôležitosti je veľmi dôležitá vec, veľmi dobrá predstava a určite to v budúcnosti podporíme. Pokiaľ ide o strop na kultúrne investície z európskych fondov, tak poprvé snažil som sa presvedčiť môjho vtedajšieho kolegu, kolegyňu Korinu Krecu, ktorá zodpovedala za regionálny rozvoj, e, ale keď to nestačilo, obrátil som sa na vás, aby ste písali listy. Zorganizovali sme lobistickú skupinu. Európsky parlament vyvíjal tlak na pani Krecu a nejako sa nám to podarilo. Môžem vám povedať, že počas debat v kolegiu, keď sme plánovali ďalší finančný e, alebo referenčný rámec, sme zdôrazňovali, že musíme využiť konvergencie a využiť všetky príležitosti na to, aby sme komplexne pristupovali k riešeniu napríklad do regionálnych fondov zapojiť kultúrny aspekt, aspekt tvorby pracovných príležitostí a ja dúfam, že v budúcnosti budeme mať ešte integrovanejší prístup k fondom EÚ, k ich riadeniu, spravovaniu a že tento problém sa v budúcnosti odstráni. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší, eh, pani eh, Anderson, tiež koordinátorka. Áno, pán komisár, veľmi pekne ďakujem za priblíženie vášho stanoviska. Eh, spolu s kolegami ste zrejme v minulosti odvedli dobrú prácu, to neviem posúdiť, som novou poslankyňou digitalizácie spoločnosti. E, o tom e, sme už počuli e, vo výbore, že je tu zbytočné konzumci, je tu, sú to sociálne médiá, to môže byť k určitým ochoreniam detí a mládeže. Vy tiež ste E, zdôraznili e, potrebu e, podporiť šport z hľadiska duševného a fyzického rozvoja detí. V opačnom prípade, teda pri tom odpadajú negatívne efekty. Existuje ešte fenomén elektronického športu, a to vyústuje do toho, že e, deti a mládež e, sa orientujú na priemysel e, elektronického gamblingu, čo je veľmi zlé. Aké možnosti má komisie, aké prístupy, aby mohla pôsobiť proti týmto negatívnym prejavom? aby e, vedela tomu zásadne e, zabrániť e, aby mohla vystať nejaké impulzy smerom k tomu, aby deti vedeli, že existujú normálne mm, školy. V každom prípade sa zaujímam o nejaké také námety, predstavy, či by ste nemali v tejto oblasti ja k tomu eh, by som pristupoval komplexne. Nie som samozrejme nadšencom elektronických športov, dokonca samotný názov je veľmi zavadzajúci. Tam ide, nejde o žiadny šport, len o písmeno E, elektronické, virtuálne. Práve preto sme rozbehli eh, komplexnú aktivitu, ktorá je mimochodom jedinečné v Európskej e, komisii v tom zmysle, že tu ide o spoluprácu viacerých komisárov, e, ktorí sousilujú o rovnaký e, cieľ, o presadzovanie zdravého životného štýlu a tu nie ide ob, iba o fyzickú aktivitu, dobrú zdravú stravu, toto všetko plus vzdelávania a tak ďalej. Myslím si, že do budúcnosti vízu bude ešte zložitejšie, keď hovoríme o nadvahe a o starnúcej spoločnosti alebo problémoch e, e, rekvalifikácie, marginalizácie, sociálnej exklúzii. Musíme využívať všetky disponibilné nástroje, aby sme zabezpečili dobré výsledky pretože sama o sebe politika nedosiahne veľa v oblasti vzdelávania. To je komplexná agenda, ale vzdelávanie bez e, prihľadnutia na potrebu kultúry, športu, bez zohľadnenia potreb mládeže, to je nič. a preto budeme sa musieť viac snažiť aj v rámci môjho portfólia, aby toto portfólio bolo súdržnejšie, aby všetky e, e, prvky tohto portfólia zabezpečili e, vzájomnú súhru. To sa týka aj budúcnosti. Samozrejme, digitalizácia to je obrovská výzva, pretože to môže byť lápačom e, pre mladých ľudí, ktorí sa napokon dostanú tam, kde nechceli vo svojom dennodennom živote. A teraz máme e, ukončené kolo otázok zo strany koordinátorov. Mm, chceli by som teraz e, to zhrnúť, aby ste, požiadať vás, aby ostatní sa mm, obmedzili do jednou minutou. Takže, vážený pán komisár, u mňa následná otázka ohľadom Európskeho e, vzdelávacej e, únie. 15 e, rokov my sme hovorili o európskom priestore pre výskum. Máme pomerne silný mandát členských štátov, zmluvný, zmluvný základ a teraz po uplynutých 15 e, e, e, rokov nedosiahli sme nejaký značný pokrok v oblasti výskumného priestoru a analýza naznačuje, že hlavným problémom bolo riadenie, chybujú sa riadiacej štruktúry. Hovorili sme o potrebe koordinácie, spolupráce, ale žiad Ehm, nepodarilo sa nám zabezpečiť riadenie, takéto projekty ehm, nejakým spôsobom zlyhali. Pani Bantingová, ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás a oznámili nás vašou činnosťou počas uplynulého obdobia. Veľmi ma potešilo, že zdôrazňujete ehm, otázku mladí, že počet mladých ľudí, ktorí ste oslovili. chcel by som vás vyzvať, aby v oktobri tohto roku, keď prevediem E, sem skupinu e, mladých ľudí, najmä učňov. Bolo by veľmi dobre, keby ste prišli medzi nás, aby ste ich e, podporili mm, aj napriek Brexitu. Dúfam, že aj po Brexite budeme mm, s vami naďalej spolupracovať. Ale či by nám ste nemohli povedať niekoľko slov ohľadom toho, akým spôsobom by ste chceli vy nabadať ľudí, mladých ľudí do budúcnosti? Dve veľmi náročné, e, zložité otázky. Model e, e, riadenia európskych univerzít je to zložitá otázka. Počas legislatívneho obdobia, keď sme sa venovali budúcim projektom, sme udržovali kontakt s členskými štátmi a tu boli dve citlivé otázky. Jednak otázka zabezpečenia skvelých e, kvality, ale aj e, zemepisnej vyváženosti. Keď hovoríme o riadení týchto oblastí, možno, že títo dva piliere sú pre nás samozrejme, ale treba sa uvedomiť, že hovoríme o ústanovizniach e, vysokoškolských, ktoré musí byť autonómne ja by som to eh, povedal nie len eh, v termínoch riadenia, ale systému eh, ovplyvňovania. Ako nabadať vysoké školy k spolupráci. Samozrejme, financovanie môže zohrávať dôležitú úlohu. Teraz máme k dispozícii viac finančných prostriedkov z programu Erasmus hm, či už sa to zdvojnásobí alebo strojnásobí, v každom prípade bude tam viac prostriedkov pre vysoké školy. A je tu ďalší e, taký lákavý bod. A síce to, že univerzity inštiktívne pociťujú e, to, že existuje celosvetová e, súťaž. E, Máme v Európe niekoľko veľmi dobrých vysokých škôl. Ak by sme zohľadnili rating eh, vysokých škôl, zistili by sme, že eh, vysoké školy Európskej únie nemajú až také dobré výsledky. Mnichovská technologická univerzita eh, si počína veľmi dobre ale ostatné takéto vysoké školy sú buď z Británie alebo švajčiarske. Tie majú najlepšie výsledky a je možné, že vysoké školy e, kontinentálnej Európy budú pocitovať potrebu takej e, spolupráce. Naša e, prvá výzva smerom k Európskym univerzitám bola mimoriadne úspešná. Máme teraz 17 takýchto aliancií, ktoré teraz rozbehajú svoju činnosť. Zverejnili sme, druhú výzvu koncom tohto roku Budeme veľmi pozorne sledovať vývoj, prípadné problémy a budeme sa snažiť to zohľadniť e, v druhom kole. Na druhej strane, ako som práve uviedol, je veľmi ťažké usmerňovať univerzity e, pri respektovaní zásady autonómie doteraz e, univerzity boli našimi veľmi konstruktívnymi partnermi a to by, e, hádam, mohlo byť aj dobrým riešením pre oblasť výskumu, pretože gro e, európskych univerzít zdôrazňujú úlohu výskumu a to je veľmi dôležité hľadisko spolupráce, pretože výskum je nákladnejšia aktivita než výuka Mm, a zda mm, takéto e, aktivity v oblasti výuky by mohli byť e, veľmi úspešným prvým krokom. Pokiaľ ide o mládež, e, ako ju nabadať k ďalšej činnosti. Myslím si, že títo ľudia sú dostatočne motivovaní, robia čo chcú, nie vždy však dosiahujú žiaduce výsledky. Máme tu problém starnutia v Európe, v európskej spoločnosti. Európske spoločnosti e, starnú, sú to demografické problémy a toto všetko e, môže spôsobovať problémy do budúcnosti. Počas uplynulých 5 rokov som sa to snažil riešiť prostredníctvom e, vzdelávania v širšom zmysle slova. Ak zoberieme osobnostný rozvoj, e, odborný e, rozvoj vzdelávania je najlepším riešením aj z hľadiska spoločnosti. Čím je spoločnosť súdržnejšia, tým budeme úspešnejší do budúcnosti a dúfam, že vzdelávanie môže významne prispieť k posilneniu takejto súdržnosti a preto otvorený flexibilný systém vzdelávania pre mladých a pre dospelých e, je najlepším riešením sociálnych problémov. Ďakujem e, veľmi pekne. Ďalšie dve otázky, pani Počko, e, není nás. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Prejdem do maďarčiny prejdem na našu spoločnú reč. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, ďakujem vám za uplynulých 5 rokov. Aj pre mňa týchto 5 rokov bolo plných skúseností a som rada, že ste nás zastupoval, že sme mali e, takého maďarského komisára, kým ste vy, pretože tie výsledky sú naozaj veľmi dobré. Vaša práca priniesla svoje ovocie a podarilo sa nám posilniť mnoho programov, ktoré boli spustené. Teraz tu máme dokonca aj Erasmus+, takže ja som veľmi rada, že sme spoločne mohli na tomto všetkom pracovať. Vznikla tu dobrá atmosféra aj v kultúrnej oblasti, v oblasti vzdelávania a veľmi sa teším, že e, sa nám to podarilo. Vy ste sa venovali aj e, veľmi citlivým otázkam, napríklad e, uznávanie titulov a podobne. Takýmto spôsobom sme našu spoločnosť posilnili. Venovali ste sa taktiež otázkach viacjazyčnosti, a to je spojené s menšinami. Čiže toto boli dôležité témy. Mnohí sa zapojili aj v oblasti maďarského vzdelávania, ktorá, ktoré je v komplikovanej situácii vzhľadom na politickú situáciu u nás. Dúfam, že váš nástupca bude pokračovať v tejto E, ceste a že tá spolupráca, ktorá tu existuje medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, bude aj naďalej úspešná. Ďakujem pekne. Heninas. Pán Nines. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli sem medzi nami. Mnohí z nás e, e, poznajú vás už 5 rokov, ja vás nepoznám. Takže jediné, čo eh, môžem eh, povedať, povedať je na základe vašej dnešnej návštevy. Som trošku zmetený. Na jednej strane eh, tvrdíte, že chcete podporovať mladých ľudí, ale zároveň nevnímate e-šport ako šport. A tu trvám na tom, že ide o veľmi dôležitú súčasť mládežníckej kultúry. Je to predsa len šport. Ak sa domnívate, že takto nie, pozrite sa na Formulu 1 Eh, koľko eh, je tam eh, osobných aktivít, alebo šachy. Je tam veľmi veľa osobných aktivít a stále ide o šport. Tu nie ide iba o nejaký nový námet, ale je veľmi dôležité oblasť pre európsky priemysel, ale aj pre európsky šport. Musia akceptovať to, že šport existuje a pretrvá. Je to obrovské podnikateľská aktivita za e, e-športom a videohrami a musíme získať preto európske spoločnosti. Máme skvelé spoločnosti, napríklad v Nemecku, v Polsku. E, jedna z najlepších e, takýchto hier bola vyvinutá v Polsku. Musíme podpojiť vývojárov, ale aj menšie firmy, ktoré odvádzajú skvelú prácu v svojich malých firmách na druhej strane potrebujeme, aby e-šport e, e, viedol, nabadal mladých ľudí k skutočnému športu. V Nemecku sa navrhlo, aby sa e-šport zaradil medzi olympijské e, športy. To najprv nezbudilo dobrý dojem, ale e-šport je podstatne väčšia vec než olympijské hry. A chceme podporovať e, skutočný šport, musíme to zasoladiť s e-športom. Ehm, takže e, vyzývam vás, aby počas ostatných týždňov, čo budete pôsobiť v komisii, aby ste maximálne využili svoje pravomoci, aby ste to podporili. E, je to veľmi dôležité pre mladú generáciu, ktorá s tým vyrastala pravdepodobne to neočakávate, keď dívajte sa na ostatných prítomných, ale ubezpečujem vás, že e-šport je veľmi veľká vec a že má budúcnosť. E, chcela by som e, povedať, e, chcela by som obhajiť kolegov zo staršej generácie, ide o negatívne vplyv na deti, ktoré trávia celý deň pred obrazovkou, ale nemysleli sme takýto e, e, šport, e, také ako šach, ktorý sa týka fyzickej aktivity. Mm, treba samozrejme chrániť aj Formulu 1. Mm, musíme sa uvedomiť, že s tým E, e, sú spojené obrovské fyzické e, námahy. Netýka sa to len tých ľudí, ktorí to sledujú. Chcem sa ospravedlniť. Ja myslím si, že aj vo Formule 1 je to veľmi obdobné. Otázka koncentrácie je niečo iné, ale ja mala som na mysli fyzickú aktivitu elektronický šport e, nehovorí až tak o fyzickej namahe, ale skôr e, o duševnej. Basically, I agree. V zásade súhlasím s týmto pánom. A na druhej strane odpovedám za šport a nie za konkurenciu schopnosť a podnikateľstvo. Keď hovorím o športe, mám na mysli tri zásady. Poprvé je to fyzická aktivita, po druhé je to sociálna inklúzia a po tretie je to aktivity v teréne. E-šport nesplňa ani jedno z týchto kritérií. Možno, že je to prekvitajúca oblasť podnikania, možno úspešná časť ekonomiky, to mi nevadí, ale jednoducho ako nevydám ani cent ja za Formulu 1 napríklad, alebo za akcie veľkých podnikov a financujem všetky aktivity športového charakteru telesnej výchovy na základnej úrovni, tak nechcem podporiť z toho istého dôvodu ani e-šport. Možno, že je to budúcnosť, dobre, ale z hľadiska môjho portfólia sa chcem zamerať na fyzicky aktívne tradičné športy. Chcem sa zamerať na športy, ktoré sa nedajú robiť zo stoličky, tak povediac. A taktiež nefinancujem ani šachové súťaže, ale chceme podporiť z európskej úrovni všetky tie športy, aktivity, ktoré sú zvyčajne zle financované a sú na základnej úrovni, ktoré dávajú obciam, spoločenstvám určitú skúsenosť a radosť z pohybu. Teraz pán Frankovský. ďakujem pekne. Keď hovoríme o športe, tak e, pri ňom aj ostaňme. Aké máte v Európskej komisii projekty, pokiaľ ide o ten týždeň športu, ktorý sa koná o dva týždne? No a potom sa chcem ešte opýtať, aké sú tu možnosti ratifikovať e, dohovor e, Rady Európy, pokiaľ ide o sfalšované zápasy. Vstúpilo to do platnosti pred eh, dvoma dňami, ale ratifikovali to hlavne krajiny mimo EÚ. Myslím si, že to eh, nebol dobrý signál eh, zo strany Európskej únie. Chcem veľmi rýchlo povedať niečo o športe, kým odíde môj kolega. Vidím, že je tu. Myslím si, že my všetci musíme byť otvorení k k e, širšej definícii toho, čo môže byť kultúra. To je to stanovisko, ktoré by sme mali zaujať ako ľudia, ako tvorcovia politiky, ktorí pracujú v kultúre. Pre mňa bol street art veľmi oživujúcou formou umenia a bola som veľmi rada, že som mohla o tom hovoriť a sa zapojiť do široké eh, rôz, eh, agendy, ktorá sa zaoberá rodovou otázkou. Jednoducho musíme byť otvorení, pretože mladí ľudia robia kultúru a oni potrebujú toto vedieť. Oni nie sú za, v našej starej definícii kultúry. A z, tejto pohľadu, z tohto pohľadu by som tam dala, ja neviem, aj grafity. Tí to nepovažujú za umenie No jednoducho buďme otvorenejší voči týmto novým definíciám a formám, ako aj tomu, ako sú jednotlivé formy navzájom prepojené. Zoberme si jednu vec a e, prerobme to ako kultúrne dedičstvo napríklad. Musíme byť veľmi otvorení voči týmto veciam Takže ja som sa zúčastnila na osobitných olympijských hrách v Londýne. Ja nie som bežkyňa, nie veľmi športová. Viem trocha bicyklovať, rada plávam, ale tieto osobitné olympijské hry boli super pre mňa. Nemusela som bežať, mohla som len chodiť. Mohli ste to robiť aj v invalidnom vozíku, ak ste chceli. Dôležitá bola účasť byť s druhými ľuďmi. Nešlo tu o víťazstvo, išlo tu o dosiahnutie niečoho Toľko k športu. A potom mám ešte niekoľko vecí, o ktorých chcem hovoriť. Chcem sa poďakovať vašim pracovníkom, pán e, komisár. Vy možno odídete, ale mnoho pracovníkov je na komisii a ja viem, že sú pripravení sa stretávať s nami, rokovať, sú otvorení voči kritike a my potrebujeme kritických priateľov. To je naša úloha. Takže prosím, povedzte vašim spolupracovníkom, ako si vážime ich prácu a ich činnosť a to, ako komisia počúvala naše názory a pracovala s nami. Ja viem, že je to tak, pretože som sa bavila s vašimi pracovníkmi o novej úlohe pre kultúru a nič nebolo explicitné o slobode tlače a hovorila som im o tom, že to chýba v podkladoch a zapracovali to do agendy explicitnejšie. Takže ja viem, že sme spolupracovali a naozaj si vážim vašu osobnú podporu k správe, ktorú som robila o kultúrnom dialogu, diverzite a vzdelávanie o základných hodnotách. Mali sme veľmi úprimné diskusie o medzikultúrnom dialogu, o tom, či je to niečo, čo sa dá učiť a o tom, že aké rôzne spôsoby by mohli byť použité v jednotlivých spoločenstvách. Dve dôležité veci, ktoré musia pokračovať podľa môjho názoru a mali by sme byť na nich hrdé, je stratégia kultúrnej diplomacie. To je prvýkrát, myslím, keď sa výbor AFET a výbor pre kultúru stretli. A ja som presvedčená, že kultúra je cestou k budovaniu mieru, prevencie konfliktov a to je dôležité. A to sa týka aj našeho postoja k utečencom, a vy ste sprístupnili financovanie, ktoré bolo v tomto smere veľmi dôležité. Ďakujem vám za to. Ešte je tu jedna otázka a chcem dať aj čas komisárovi Navračičovi na odpoveď. Takže prosím, keď hovorím jedna či dve minúty, tak to prosím dodržte naozaj. Vás o to chcem poprosiť. Pán Geogulis teraz. Ďakujem pekne, pán komisár. A ďakujeme veľmi pekne za vašu prezentáciu. Chcel by som povedať, že je veľmi dôležité mať takýto typ dialógu a hlavne v čase, v ktorom sa teraz nachádzame. Pokiaľ ide o kongres, ktorý e, sa bude konať v Tokiu, je potrebné, aby e, sa tam e, znovu zadefinoval koncept moderných muzeí. Okrem niektorých výnimiek sú múzea možno trošku zaseknuté v minulosti a namiesto toho, aby sa orientovali na časť, eh, ktorá je aj za ich múrmi, tak sa vyslovene orientujú iba na seba. Eh, toto všetko je potom eh, prepojené aj s ďalšími témami, ako napríklad ľudské práva a tak ďalej. Orientujeme sa viac v tomto prípade vyslovene na minulosť. Určite máte aj vy niekoľko konkrétnych príkladov. Chcem sa teda opýtať, že či komisia sa tohto celého zúčastní, či bude prepracovať tieto definície, hľadať nejaké nové pojmy a aké akcie má v pláne do budúcna. Ďakujem. Yeah, well, thank you. So, uh, especially on these Práve na tejto konferencii, o tejto konferencii nemám informácie ale obchodovanie s časťami kultúrneho dedičstva a zmenšovanie e, čierneho trhu s týmito tovarmi je súčasťou programu Európskej komisie. Chceme mať takýto nástroj ktorý by umožnil takéto opatrenia na zabranenie obchodovania s položkami kultúrneho dedičstva. Čo sa stalo v minulosti, je v zásade otázkou bilaterálnych dohovorov, rokovaní. Ja viem, že sú tu určité veci. V Nemecku prebieha debata vo Francúzsku o tom, ako vrátiť niektoré predmety múzeám v krajinách pôvodu. Je to debata, ktorá teraz prebieha v Európe, ale Európska komisia zatiaľ nezasiahla do tejto tematiky a nevidím ani právny základ preto, aby sme zasiahli. Možno, že v budúcnosti to bude inak a komisia sa bude tohto zúčastňovať. Pokiaľ ide o iniciatívu Umenie a utečenci, je to súčasť kreatívnej Európy a vždy som zdôrazňoval, že kultúra pre mňa nie je len jednosmerná vec, je to pre mňa nástroj kultúrnej sociálnej inklúzie a preto si myslím, že musíme pokračovať v tejto politike, aby aj v budúcnosti kreatívna Európa zohrávala úlohu v sociálnej inklúzii, presne tak ako Erasmus to robí. Pri tomto, toto portfólio je portfólio orientované na budúcnosť. Tá práca, ktorú robíme teraz v našom portfóliu v rámci týchto politik, bude prinášať ovocie budúcnosti. A preto si myslím, že musíme veľmi silne podporovať sociálne začleňovanie, ak sa chceme dostať ďalej. Áno, takže je tu ešte jedna doplňujúca otázka, pán Georg Wallis. Myslím, že sme sa stratili v preklade. Ja som nemal na mysli to, čo teraz prebieha v múzeách. Mal som na mysli... Hovorím po ang... Dobre, budem hovoriť po grecky. Ja som hovoril o definícii, o tých pojmoch múzeum, nie o múzeu ako takom. To som chcel povedať. Počas 25. zasadania na konferencii sa bude hovoriť o definíciách, čiže vymedzenie pojmov, čo to múzeum vlastne je. Ja predpokladám, e, že máte nejakú predstavu a chcem sa opýtať, či do toho chcete aj vy zasiahnuť. Definícia múzea. Pretože múzeum, ako je to definované teraz, e, sa venuje vyslovene témam minulosti, čiže máme tam návštevníkov, ktorí prídu na nejakú výstavu, alebo pochopiť nejakú formu umenia, umelca, ale taktiež máme aj otvorené múzeá, ktoré umožňujú návštevníkom prísť a naberať tam nejaké nové skúsenosti, zážitky, byť súčasťou tej výstavy. Takže skôr sa chcem opýtať na to, akým spôsobom vy chcete meniť tú definíciu alebo či máte nejaké nové usmernenia, aby e, títo návštevníci neboli iba obyčajnými návštevníkmi, ale aby e, sme podchytili nejakým spôsobom aj e, túto definíciu. Úprimne neviem, či profesionálne komunity by prijali zásahy Európskej komisie. Máme s tým zlé skúsenosti. Takže ja by som nechal definíciu múzea a, a formuláciu budúceho vnímania múzeí profesionálnej komunite, spoločenstvu odborníkov a nenechal by som to na komisiu. Ja nie som najlepší odborník na kultúru. To nie je úlohou komisára zodpovedného za kultúru. Ďakujem veľmi pekne. Teraz už nikoho nevidím, že by sa hlásil o slovo. Takže sa chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať pánu komisárovi za prácu, za tých 5 rokov, ktorých ste nás prevádzali, práci nášho výboru, za podporu našich myšlienok, s ktorými sme prichádzali do diskusie na európskej úrovni a ktoré ste aj podporili. A naopak ďakujem aj komosi za ich nápady, s ktorými prišli za, za nami. To jasne ukazuje, že máme ešte veľa úloh, ktoré treba ďalej riešiť a Môžem za výbor povedať len toľko, že v oblasti vzdelávania, ako aj v oblasti kultúry, ako aj športu budeme držať ruku na tepe dňa a budeme sa snažiť o modernizáciu a ďalší rozvoj európskych politík v tomto tematickom okruhu a keď si tu spomeniem na našu debatu o športe, vidíme tu aj rozdiely, ale myslím si, že je úplne jasné, že to potrebujeme ďalej riešiť a myslím si, že toto je niečo, eh, čo potrebujeme. Myslím si, že aj v minulosti sme mali veľmi dobrú konštruktívnu spoluprácu a želám vám, ak sa tu už viacej vo výbore nestretneme, všetko najlepšie a ďakujem vám z celého srdca za výbornú spoluprácu v posledných rokoch. Ďakujem. Mám ešte len jedno krátke oznámenie. A síce, že zajtra začneme presne o 9, aby sme mohli pokračovať v našom rokovaní. A zajtra budeme mať aj stretnutie koordinátorov, tak sa prosím pripravte. Ďakujem. A želám všetkým voľný pekný večer.